som tu uh, posledný krát. Uh, a je mi ľúto, že už viac nebudem s vami zasadať. E, bolo to veľmi tvorivé a dobré obdobie môjho života v parlamente. ak sa mi podarí opätovne byť zvolený, tak si želám pracovať zase v tomto výbore. Vždy vám budem k dispozícii a budem naďalej pracovať na témach, ktoré riešime. Tu pán Picelidis ma nahradí. Je to nový poslanec z Cypru, ktorý nahradza pána Kasulidisa a dúfam, že bude lepší ako ja. Ďakujem pekne. Pán Kačman. Thank, thank you, Madam President. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa nepýtal mojej skupiny, ale chcel som povedať Eleny, eminentný doktor Tiokaros, budeš nám chýbať spolupracoval si so všetkými politickými stranami neuveriteľným spôsobom. Obhajoval si princípy, obhajoval si ľudské práva, obhajoval si práva žien. A väčšinou sa pod menšinami skrývajú práve také menšiny ako lesbická komunita. E, bol si naozaj vynikajúcim obhajcom ich práv a budem na teba spomínať nielen ako na politika, ale ako na obhajcu ľudských práv. Ďakujem. Takže želáme ti veľa odvahy, veľa úspechov v novej funkcii Pán Gay Mitchell sa prihlasil. Pani predsednička, ja by som sa chcela takisto poďak- chcel by som sa takisto poďakovať. Vždy nám pomáhal, bol to e, tvrdopracujúci kolega, teraz e, e, prechádza na inú funkciu. E, budeme vedieť, kde je a mm, budeme e, môcť sa s ňou spojiť naďalej. E, Chcem sa poďakovať naozaj za všetko. Neviem, či pán Pacilides e, je tu alebo nie. E, viem, že povinnosťou cyperského člena e, je posla, pozvať nás na Cyprus na prvé dva týždne v auguste. To je jasné. Ale nie naozaj. Prajem veľa úspechov, bude vo výbore pre zahraničné veci, takže sa budeme často vydať a Mm, bolo nám veľkým potešením, že s nami mohla spolupracovať. Pán Gerenc, ja by som sa chcel pre všetkým poďakovať takisto za podporu pri dôležitých správach. Poviem jednoducho, dobre, ideš ďaleko, ideš prečo, ale nie je ďaleko, vždy sa môžeš k nám vrátiť, vždy tu máme veľa prázdnych miest, takže vždy budeš vítaná. Voilà, euh, moi-même je voudrais euh, rendre un hommage à... Ja osobne by som sa chcela takisto poďakovať Eleny, pretože viackrát sme boli spolu na humanitárnych misiách, ak to tak môžem povedať, čiže to nás zblížilo, pretože Eleny raz skoro prišla o život. Uh, a myslím si, že je to naozaj dáma s veľkým D a je nám veľmi ľúto, že, buď, že odchádza od nás. Katrin Gress. Katrin Gress. No ja musím sa uh, pripojiť tiež uh, k týmto pochvalám a poďakovať pred odchodom. Ja určite som uh, objavila teba ako človeka počas emisie v Štrásburgu, počas ťažkých období. Utekala si na tribúnu v snahe zachrániť predsedu a myslím si, že v podstate tak sme sa zoznámili, predtým som ani nevedela, že si lekárkou, teraz to už viem, takže veľa odvahy, veľa šťastia do budúcnosti a určite sa čo skoro uvidíme. Pán Deva? Ja takisto by som chcel povedať Elenia, je chýbať naozaj veľmi milá, štedrá, fantastická, podporovala všetkých. Ďakujem za všetko. Určite sa budeme stretať. Avec tout cela. A potom všetkom Eleny veľa úspechov v novej funkcii. A teraz prejdeme na hlasovanie. Prvé hlasovanie Najprv musíme, sekretariat hovorí, že musíme otestovať, či fungujú karty. Takže všetci máte svoje kartičky? Nie, pán Kašman nemá. Skúsime, či to funguje. Takže hlasujme. Chýbajú dva. Aha, ja som nehlasovala, dobre. Takže pán Kašman, dobre, takže je to v poriadku. Chyba nám iba jeho kartička. Ale tam takisto naznačujú, že to nefunguje. Funguje? Dobre, čiže 24 hlasovacích kartičiek. Je to v poriadku? Dobre, končím hlasovanie. Dobre. Takže poďme hlasovať o zmenách, pozmeňujúcich návrhoch e, dohode z Kotonu, Kotonu z 23. júna 2000, to správa pána Kašmana. Nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, takže hlasujeme o správe tak, ako máme pred sebou. Hlasujme teraz. Donc, il est adapté 24... Takže Aha, dobre, ešte sme neskončili hlasovanie. Dobre, končíme hlasovanie. Takže 24 hlasov za, jednomyselne. Poďme teraz hlasovať o dohode o hospodárskom partnerstve s Centrálnou Afrikou. Je to správa Judith Sar- e, Sargentini. Hlasujeme teraz o pozmenujúcich návrhoch. Takže hlasujeme v skupine pozmenujúce návrhy 2, 3 a 4. Hlasujeme teraz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Potom tu je pozmenujúci návrh číslo 1, ten je stiahnutý. Takže konečné hlasovanie, záverečné hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. <clears throat> Takže overíme elektronicky. Počet hlasov. Hlasujeme teraz. Donc,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 mileniové rozvojové ciele. Budeme definovať rámec po roku 2015. Mm. Začali sme pracovať na týchto otázkach. Pán Kačmarek nám pripraví správu a ja by som chcela povedať niekoľko všeobecných pripomienok skôr, ako dám slovo spravodajcovi, ktorý tu okrem toho ani ešte nie je. Dobre, vy budete na miesto neho? Dobre. Takže, ako viete, v septembri tohto roku v New Yorku v OSN bude mimoriadne podujatie, ktoré bude akousi bodkou eh, ohľadom milenových rozvojových cieľov. Uh, ide o dosiahnu, snahu dosiahnuť tieto ciele do roku 15 a za, uh, rámcovať budúcnosť. Eh, na konferencii Rio plus 20 eh, v júni 2012 eh, sa to schválilo, je potrebné na tejto, vlastne oceniť tie výsledky, ktoré boli odobrené na konferencii Rio, 20, Rio plus 20 Európska únia by sa mala v plnom rozsahu angažovať do medzinárodného procesu v budúcnosti a koherentným a koordinovaným spôsobom prispieť nielen v rámci OSN, ale aj v rámci iných medzinárodných inštitúcií, ktoré sú určené na tieto účely. Európska únia by mala viesť konštruktívny dialog so všetkými zúčastnenými stranami, hľadať veľký konsenzus a e, mať príspevky a nástroje, ktoré sú jednoznačné a budú zamerané na ambiciózny program rozvoja. A teraz dám rovno slovo pánovi spravodajcovi, ktorý nám tak rámcovo predstaví svoj návrh správy. Takže pán Gimečov, ktorý vystúpi e, v neprítomnosti pána Kačmarka. Takže pán Mičov, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Filip s nami nemôže byť, pretože je prechladnutý a nemohol cestovať a ja sa budem snažiť vám sprostredkovať prehľad tých hlavných tém a návrhov, ktoré sú obsiahnuté v rámci návrhu tej správy, ktorú pripravil. Za posledné 10 ročie mileniové ciele vlastne boli hybnou síľou v rámci boja proti chudobe. Zaznamenali sme pokrok. To musíme povedať celkom otvorene. Ak pre žiadny iný dôvod, tak preto by sme podporili tých ľudí, ktorí sa snažia ktorí majú pocit, že jednoducho sa nedostávame ďalej dopredu. A treba povedať, že sme zaznamenali pro, pokrok, ale sú tu ešte stále výzvy a my potrebujeme urobiť oveľa viac. Ako ste povedali, pani predsednička, na jeseň tohto roku z OSN valné zhromaždenie e, sa uskutoční, aby vyhodnotilo práve mileniové ciele a budú sa tam vymierať názory, pokiaľ ide o to, že čo by mohlo po tom období roku 2015 nasledovať v tomto zmysle. A zároveň tu budeme mať konferenciu Rio plus 20, na ktorej sa medzinárodné spoločenstvo dohodlo, dohodlo v tom zmysle, že chce podporiť ešte ďalej Eh, boj proti výzvam, ktoré tu máme a začať proces ďalšej bližšej definície e, cieľov pre ďalšie obdobie, ktoré vlastne prevezme na seba formou zodpovednosti pracovná skupina na úrovni OSN. Dovolte mi pripomenúť výboru, že 27. februára Európska komisia vydá veľmi dôležité eh, vyhlásenie pod názvom Slušný život pre všetkých, koniec chudobe, v rámci ktorého chce zabezpečiť život udržateľnú budúcnosť. A e, budem mať príležitosť hovoriť o tom aj s pánom komisárom Pilbaxom. Ja, ak budete súhlasiť, tak môžeme sa na tom dohodnúť na úrovni výboru. Tento dokument bude obsahovať určité definície, pokiaľ ide o koordinované stanovisko Európskej únie, pokiaľ ide o to obdobie roku 2015 a ďalej je to veľmi dôležitý ďalší krok v tejto oblasti. Rátame tu aj s dialogom s radou na jeseň tohto roku v kontexte spoločného stanoviska v rámci takýchto medzinárodných procesov, ktoré sa pripravujú. Potrebujeme spoločný prístup zo strany Európskej únie, ktorý budeme rozpracovať do pol roka tohto roku. Správa Kačmárek je prvým krokom na úrovni Európskeho parlamentu, aby sa tieto záväzky, ktoré boli stanovené na Rio plus 20, aby sme skutočne vyhodnotili na úrovni Európskej únie, aby sme nadviazali na to um, dedičstvo tých mileniových cieľov, ktoré sme tu mali doteraz. Spravodajca berie do úvahy, že vykorenenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rastu a rozvoja to musia byť ďalšie priority pre tento rámec, ktorý bude nasledovať, aby sme zabezpečili to, čo my nazývame tým termínom slušný život pre všetkých. Ako je vlastne zdôraznené aj vo výsledku tej konferencie Rio plus 20, Európska únia má vnímať zdravie a vzdelávanie ako integrálne súčasti udržateľného rozvoja a ako dynamické zložky boja proti chudobe a boja za hospodársky rast. Na to, aby sme vykorenili hlad zlepšili potravinovú bezpečnosť, musíme dosiahnuť cieľ zabezpečenia kľúčových štandardov, pokiaľ ide o vzdelávanie e, a pokiaľ ide o čistú vodu. Treba venovať pozornosť aj takým problémom, ako e, je boj proti chorobám ako rakovina a podobné. Aspoň takto vníma spravodajca. Konferencia Rio plus 20 celkom jasne stanovila aj to, že my dosiahneme naše ciele, iba vtedy, ak budeme mať všetky inštitúcie, ktoré budú spolupracovať spoločne, transparentným a demokratickým spôsobom. A preto potrebujeme celkom jasný záväzok z očí voči takýmto cieľom a musí to byť odzrkadlené aj v tom novom rámci. Pokiaľ ide o túto tému, v rámci tejto témy musí parlament si osvojiť túto tému udržateľného rozvoja a Musíme to pretaviť do jednotlivých záväzkov pre členské štáty. To sa musí dostať do legislatívy jednotlivých členských štátov. Musíme podporiť aj to, aby sme aby sme ďalej podporovali princípy, ktoré sú ukotvené v charte základných ľudských práv. Ďalšia časť tejto správy pána Kačmarka sa venuje mieru a udržateľnosti. Ehm, vojnové konflikty a povojnové konflikty sú hlavnými prekážkami, pokiaľ ide o ďalší rozvoj. Zhruba 1,5 miliardy ľudí na celom svete žije v regiónoch, ktoré sú postihnuté konfliktami alebo vojnou a tam sa nedostal ani jeden jediný z tých mileniových cieľov. Tieto krajiny si preto vyžadujú skutočne mimoriadnu pozornosť z našej strany. Ctení kolegovia a kolegyne, pokiaľ ide udržateľný rozvoj a ciele s ním súvisiace, táto správa obsahuje celkom konkrétne návrhy. Európska únia musí podporovať využívanie e, komplexných mileniových cieľov a potrebujeme mať definície konkrétnych cieľov, pokiaľ ide energiu, vodu, udržateľné využívanie pôdy, ako aj udržateľné rozvoj surovín, ochrana mor, morského priestoru a biodiverzity. Pokiaľ ide o finančné prostriedky, Správa zdôrazňuje to, aby prerozdeľovanie peňazí prebiehalo na základe mm, diskusí e, v kontexte stanovených cieľov pre obdobie po roku 2015. Pán Kačmárek takisto zdôrazňuje potrebu zlepšenia koordinácie medzi jednotlivými mechanizmami mm, pomoci a poskytovateľmi pomoci, aby sa zosietili jednotlivé možnosti pôžičiek, e, aby sa posilnili domáce príjmy, pokiaľ ide o efektívny spôsob výberu daní a takisto aj pokiaľ ide o posilnenie boja proti e, neplatičom daní a korupcii. Pokiaľ ide o monitorovacie mechanizmy a indikátory v tejto oblasti, táto správa dôrazňuje dôležitosť jasných a transparentných ukazovateľov na to, aby sme mohli monitorovať pokrok, ktorý zaznamenáme, aby sme mohli robiť osvetu alebo zdôrazniť e, určité overené postupy, ktoré v jednotlivých krajinách fungujú. Takisto to zdôrazňuje, že e, agentúry OSN ako Európska únia a medzinárodné organizácie sa musia uberať k určitej zmesi kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií merateľných, aby sme mali multidimenzionálne mechanizmy, ktoré budú môcť vyhodnocovať jednotlivé pokroky v oblastiach, ako napríklad užateľný rozvoj, rodová rovnosť, ako aj účinnosť poskytnutej pomoci. Ehm, koordinácia na úrovni donorov je takisto kľúčovým prvkom takéto koordinovanej koordinované stanovisko Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby Európska únia skutočne brala do aj všetky ciele e, rozvojovej spolupráce po všetkých oblastiach politiky. A to berie, e, to platí pre všetky oblasti politiky, ktoré môžu poskytnúť pozitívnym spôsobom pomoc rozvojovým krajinám. Na záver, pani predsednička, ustanovím niektoré princípy, ktoré by sme mali zobrať do úvahy, keď chceme definovať koordinovanú a, koher- a koherentné stanovisko Európskej únie vo vzťahu k rokovaniam, ktoré tu máme ohľadne nového rámca. Musíme postupovať na základe tých úspechov, ktoré sme zaznamenali, ale musíme takisto e, čeliť novým výzvam. Budúcná, agent, budúca agenta musí byť skutočne ambiciozná, musí byť multidimenzionálna, flexibilná, kde budú ciele šité na mieru jednotlivých krajín a musia byť tieto ciele stanovené jednoducho, zacielené na konkrétne na konkrétne merateľné ciele. Rámec po roku 2015 musí byť založený na princípoch ľudských práv, nediskriminácie, udržateľnosti, dobrej správy vecí verejných, ako aj koherentnosti politiky s cieľom vytvorenia spravodlivej a udržateľnej spoločnosti kde každý ľudská bytosť bude mať možnosť dosiahnuť uplatnenie svojich vlastných práv bez toho, že by musela trpeť na chudobu. Musíme zmobilizovať všetky finančné zdroje a inovatívne finančné mechanizmy pre tento nový rámec rozvoja. A v mene pána spravodajcu Kačmarka e, predkladám túto správu výboru. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. <clears throat> Monsieur Cashman. Pán Cashman, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať jej Mičelovi za predstavenie správy pána Kačmarka. Je to skutočne celkom jasný návrh správy a je veľmi čitateľný tento návrh. To je veľmi dobré, je to celkom jasné a zároveň komplexné. Chcem sa poďakovať komisii za skutočne komplexnú spoluprácu. Na ňu pokázal aj Michel a ja sa takisto chcem poďakovať komisárovi Pipaxovi, ako aj vám, pani predsednička, ostatní, ktorí spolupracovali. Čo je absolútne jasné, je, že tá práca, ktorú ešte budeme musieť zvládnuť, je tá, ktorá sa týka spolupráce s radou. Musíme mať stanovisko medzi komisiou, radou a parlamentom a hovorili jedným hlasom, keď budeme rokovať z OSN ak sa to celé bude rozdrobovať, a, a, tak to bude jednoducho podkopávať našu autoritu, ale najviac utrpia tí, ktorým chceme pomáhať. A preto OSN v septembri musí s nami rokovať ako s entitou, ktorá bude mať jednotný názor, aby sme dosiahli jednotný hlas, ktorý bude prezentovať naše ciele. Zároveň, ako aj povedal pán Mitchell v rámci predstavenia správy pána Kačmarka, je veľmi dôležité, aby sme vnímali Ameriku, Latinskú Ameriku a Áziu a nadviazali s nimi dialog, pretože to, čo počúvame z týchto krajín a regiónov, to sú všetko príbehy úspechu. Miléniové ciele sú súčasťou tohto úspechu a to treba zdôrazniť, ak chceme skutočne zaviazať členské štáty ešte vo väčšej miere ako doteraz do tohto procesu Mm, ktorý ešte musíme aj ďalej zvládať. Ako vieme, máme tu viaceré zmeny od spustenia rámca mileniových cieľov a takisto máme veľa zmien v našich vlastných krajinách, pokiaľ ide ten ekonomický útlm a e, neochota upísať sa tým 7% rozvojovej pomoci. Ale teraz sa musíme poučiť z minulosti a musíme analyzovať tie chyby, ktoré sme spravili, aby sme aby sme analyzovali to, kde sme urobili dobré kroky a, a takisto, aby sme si aj priznali, kde sme urobili chyby, pretože iba takýmto spôsobom môžeme tie zdroje, ktoré máme k dispozície, využiť efektívnym spôsobom a pretaviť ich do stratégií, ktoré budú mať za cieľ redukovať chudobu. Ako som už povedal, ten oblúk, tá myšlienka týchto cieľov musia byť, musí to byť celé koherentné. To potrebujeme. Aby som zdôraznil to, čo povedal pán Kačmarek ústami pána Mičela, musíme stávať predovšetkým na ľudskom potenciáli ľudí tých krajín, ktorým pomáhame. To je jednoducho prepojené a e, tento postup to, čo budeme využívať, je pre nás enormne dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme mali aj určité množstvo cieľov, ktoré bude limitované, ale možno by sme mali uplatniť jednotlivé štratégie, ktoré by sa rôznili medzi jednotlivými krajinami, pretože nemôžeme mať nejaký uniformný vzorec pre všetky krajiny, to sa nedá. Použili sme sa z minulosti. A takisto musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide milenové ciele v oblasti zdravotníctva, tieto zaostávajú. A treba povedať, že mileniové ciele musia, a opakujem, musia byť prioritou aj naďalej. A to sa týka aj práv sexuálnych a reproduktívnych práv, pretože to je súčasť tej oblasti zdravia. Takže Európska únia musí hovoriť hlasnejšie o týchto problémoch a musíme hovoriť jednotným hlasom. Na Riu minulý rok sme sa zdržali slova výsledok by mohol byť skutočne strašný pre veľa ľudí, žien aj mužov, ak sa budeme takýmto spôsobom tváriť aj tento rok. My vieme, že komisia sa na ňu útočí, predovšetkým pokiaľ ide o jej ambíciu v, ambície v tejto oblasti, ale ja môžem povedať, že našu politickú skupinu, že my ich podporujeme a v tomto zmysle ich podporujú aj občania, ktorí nás volili. Musíme brať predovšetkým do úvahy úlohu rodovej rovnosti a takisto otázku ľudských práv, ktorá takisto ukotvená v kontexte mileniových cieľov. To je základ všetkých našich krokov, ktoré podnikneme. Mám tu ešte aj ďalšie body, ktoré by som mohol spomenúť, ale myslím si, že tie budú pri ďalšiu diskusiu neskôr v rámci rozpravy tu vo výbore. Ako som povedal, táto správa je ambiciózna, je skutočne komplexná a bude sa na dosiahnuť iba vtedy, ak tieto záväzky budú podporené aj financiami. Bez toho záväzku 7% hrubého domáceho dôchodku plus tie financie, o ktorých sme hovorili, bez toho to jednoducho nepôjde. Bez tých dodatočných financií jednoducho to bude iba znovu veľa prázdnych rečí z politických grémií a nepomôže to ani boju, proti životne, boju za životné prostredie, ani v iných oblastiach. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Donsky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Iba pár pripomienok z mojej strany. Pokiaľ ide o význam toho rámca po roku 2015, chcel by som povedať, že je tu aj nemateriálny kapitál Európskej únie a ten spočíva v know-how predovšetkým. Ja si myslím, že Európska únia sa musí o to podeliť s rozvojovými krajinami. V tomto kontexte si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vychádzali z tých prechodných skúseností niektorých členských štátov ako povádzke štáty alebo um, krajiny Strednej Európy. Ako vieme, niektoré krajiny sa nachádzajú v procese tranzície, prechodu, prechodu k trhovému hospodárstvu alebo k prechodu k tomu, že sa z nich stanú vlastne krajiny, ktoré budú poskytovať rozvojovú pomoc. A preto potrebujeme zdieľať túto skúsenosť, ktorú máme. A túto skúsenosť majú viaceré členské štáty, pomalské štáty a i niektoré stredné, sedoeurópske krajiny majú skutočne bezprostrednú skúsenosť. Táto skúsenosť je veľmi dôležitá predovšetkým pre rozvojové krajiny. Preto si myslím, že je to iba o nie je to iba o tých štátoch, ktoré majú peniaze na to, aby pomohli rozvojové pomoci, ale týka sa to všetkých členských štátov, aj pobalských štátov. Je to skutočne morálny záväzok a povinnosť každého členského štátu angažovať sa v tejto oblasti. Záverom by som chcel povedať, že v kontexte finančnej krízy všetky zdroje, či materiálne, nemateriálne, sú potrebné a preto táto prechodná skúsenosť je veľmi dôležitá, aby sme ju poskytli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Taylor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel zablahoželať pánovi Kažmarkovi a dúfam, že sa vyzdraví z toho prechladnutia a že sa uzdraví veľmi rýchlo. Správa, ktorú napísali, podľa mňa veľmi uvítania hodná a nedá sa tu s ničím nesúhlasiť. Myslím, že treba zdôrazniť hlavne, že mileniové ciele boli úspešné, pokiaľ ide o zacielenie väčšej pozornosti na rozvoj, myslím, že keď sa budem sústrediť iba na pomoc, tak je to príliš zúžené, predovšetkým v tom kontexte, kde máme podiel rozvojových financií, ktoré sú venované rozvoju, že by tieto mohli ísť ešte sa znížiť. Musíme takisto sa pozerať aj iné formy a zdroje financovania. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili predovšetkým na koherentnosť politiky v oblasti rozvojovej politiky. Jednoducho musíme sa uberať smerom neublížiť a musíme sa uberať takým smerom, kde e, celková medzinárodná finančná architektúra sa bude vnímať ako globálna politika správy veci verejných. A takáto verejná správa globálnych záležitostí musí byť kľúčovým princípom našho e, úsilia. Potrebujeme rozšíriť program efektívnosti pomoci, aby sme pokryli také kroky, ktoré sa týkajú predovšetkým účinnosti pomoci. Iste počúvajú, čo hovorím naši návštevníci, poukazuje na to rečník. Ehm, zhoršovanie životného prostredia na globálnej úrovni ohrozuje ciele, ktoré dosiahli súčasné mileniové ciele ako vieme, suroviny a zdroje surovín, ktoré sa míňajú, e, to pravdepodobne v budúcnosti ešte privodí konfliktné situácie. A ako som už povedal, ako to povedal aj pán Kešman, potrebujeme e, zdôrazniť predovšetkým zdravie a liečenie liečiteľných chorôb, ako aj pomoc pri liečení chorôb, na ktoré ešte stále nepoznáme konkrétne formy liečby a musíme si stanoviť program svetového charakteru, teda na globálnej úrovni, v rámci ktorého by sme mohli tento problém riešiť spoločne. A pokiaľ ide o zabezpečenie pitnej vody a jej dostupnosť, to je takisto kľúčová otázka. Ešte stále sa nám to nepodarilo dosiahnuť do dnešného dňa a zatiaľ sa tejto problematike z rozpočtu rozvojovej pomoci dáva iba málo peňazí. Takže myslím si, že ten rámec pre obdobie po roku 2015 by mal obsahovať aj nové ciele a takisto potrebujeme jednoducho urobiť ešte oveľa viac. Nemôžeme e, sa sústrediť iba na merateľné výsledky, ktoré sa dajú merať na úrovni HDP. Potrebujeme aj iné indikátory, ako napríklad tá uhlíková stopa alebo stopa, ktorú ľudstvo jednoducho zasadí do životného prostredia. Takže, ako vidíte, máme tu viacero otázok, ktoré ešte nemajú odpovede, pokiaľ ide o model hospodárstva jednotlivých krajín, ktoré aj pomáhajú a ktorým je pomáhané. Takisto by som chcel v tomto kontexte, v kontexte potrebnej bezpečnosti spomenúť veľmi dôležité opatrenie, to vypočutie, ktoré sme tu mali vo výbore v januári, kde sme hovorili o tej výzve nulového hľadu. To bola vízia, vizionársky, vizionárska otázka, ktorú tu predstavil pán Kim Moon na úrovni OSN, kde hovorí o nulovom plýtvaní s potravinami, kde sa hovorí o tom, že chce jednoducho zbaviť svet ľudí ktoré, a detí, ktoré trpia na hlad. A takýmto spôsobom sa tu predstavili viaceré projekty, ktoré sa sústredia na investície do malofarmárskeho hospodárenia. Takže toto sú určité kľúčové body, ktoré sa týkajú ďalších diskusí. A už sa tým dostávam ku koncu. V januári sme sa takisto dozvedeli aj o určitých, určitom nesúhlase predstaviteľov príjimateľských krajín, rozvojových krajín, ktorí sa vyjadrili v tom zmysle, že tu nejde iba o tom, čo môžu bohaté krajiny urobiť pre nás, čo si myslia, že je dobre pre rozvojové krajiny. My jednoducho potrebujeme tak sa vyjadrili, že potrebujú väčší priestor, aby určili formu pomoci. Ja som skutočne rád, že sme to tam vtedy počuli, pretože to je takisto niečo, čo treba zobrať v plnej miere na vedomie aj na úrovni OSN, aby sme v tejto oblasti skutočne urobili pokrok. A v neposlednom rade takisto sme na tomto stretnutí počuli aj o hodnote mileniových cieľov a výsledkov, ktoré sme dosiahli. Samozrejme, môžeme v viacerých oblastiach sa ešte zlepšiť a Predovšetkým sa to týka toho kontextu HDP, ale ako sme povedali, nedosiahli sme všetko, čo sme chceli dosiahnuť, ale to nezmenšuje ne význam toho, čo sme dosiahli. Jednoducho občianská spoločnosť musí tlačiť na e, predstaviteľov moci, aby dosiahli ešte výraznejšiu pomoc z ich strany. Takže toto je tá prídaná hodnota. Treba povedať, že nič nie je nesprávne na tom, ak sa budeme skutočne snažiť dosiahnuť stále viac v tejto oblasti. A o to sa musíme usilovať všetci. Ďakujem veľmi pekne. Želám, chcela by som privítať študentov, ktorí prišli medzi nás ktorí sa zúčastia dnešného zasadnutia, e, zasadnutia výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu a akým spôsobom vlastne my využívame tých 50 miliard eur, ktoré máme k dispozícii na rozvojovú pomoc, aké kritéria uplatňujeme na to, e, aby sme vytvorili nové ciele pre obdobie po roku 2015. Teraz dostane slovo pán Berman. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že tu e, vidím študentov z strednej školy. Ste zo strednej školy? Áno, to sú e, žiaci z Mirande. Zemland lycée agricole. Z polnohospodárskeho licea. Takže myslím, že nebudú dnes jesť e, kačicu, dúfam. A pani predsednička, chcem niečo dodať k tomu, čo povedal Gej Mitchell v mene Filipa Kačmareka, k tomu, čo už bolo predtým povedané. Myslím si, že toto je výborná správa a veľmi dôležitá správa, pretože kladie základ pre našu diskusiu eh, po MDG po roku 2015. Čo bude robiť s rozvojmi štátmi a aká má byť úloha EÚ? V tejto novej krajine nových darcov, súkromných darcov, ako napríklad nadácia Billa Gatesa, ktorí majú viac peniazy ako mnohé jednotlivé členské štáty alebo štátni darcovia členským rozvojovým štátom. V, tomto, mm, v tejto krajine rozvíjajúcich sa ekonomik, ktoré majú zohrať svoju úlohu v rozvojových štátoch a v ich vzťahu s nimi, je dôležité, aby sme ich všetky privítali no v mm, tomto novom prostredí musíme si premyslieť úlohu EÚ a členských štátov a mimochodom aj Spojených štátov a agentúr OSN, pretože kde leží pridaná hodnota tradičných darcov porovnaní s novými darcami. Myslím, že to je veľmi dôležitá debata, ktorú by sme mali viesť a táto správa je na to veľmi užitočná. Ja som trošku sa obávam a chcel by som vyjadriť moju obavu, Obávam sa, že na jednej strane, podľa mňa, pridná hodnota EÚ a rozvojich štátov e, spočíva presne v úlohe, ktorú táto môže zohrať ako politický hráč pri zúrazení potreby rešpektovať univerzálne hodnoty a v rovnakých príležitostiach a udržateľného rozvoja. Univerzálne hodnoty musí zúrazňovať aj e účinno, to za nás nebude robiť. E, zatiaľ, neskôr um, to bude robiť, to som optimista a India tiež je ťažká debata. A toto je špecifická EÚ. A pokušenie, aby sme postupovali e, s úlohami udržateľného e, rozvoja, aby sme um, podporovali potrebnú bezpečnosť, čo je veľmi dôležité, ale môže to viesť k technokratickému prístupu k rozvoju, E, ktorý bude zdôrazňovať techniky e, na posilnenie poľnohospodárskej výroby a techniky na to, aby niečo robili s klimatickými zmenami a s prispôsobením. To je pravda, musíme s tým niečo robiť, ale potrebujeme aj e, novú a udržateľnú energiu a pekné na potravinách energii je, že toto sú merateľné veci a merateľné aspekty rozvoja a menej merateľ na demokraciu a respektovanie ľudských práv a podobne. Pokušenie tu je, že komisia a rada si zvolia energiu a všetky rôzne druhy ekonomického rozvoja, ale zavodnú na jedinečnú pridanú hodnotu EÚ a jej členských štátov a tá je presne v tom, že sa starajú o to, aby tento rozvoj sprevádzal rast a pokrok a rešpektovanie ľudských práv. Náš problém je, že títo technokrati, ktorých veľmi vítame, by mali pochopiť, že potreba bezpečnosť a rešpektovanie malých farmárov nikdy nebudú nastolené bez rešpektovania demokracie a bez účasti tých najchudobnejších a bez toho, aby títo vyjadrili svoj hlas v hlavných mestách, nikdy potom eh, sa nebudú rešpektovať hodnoty EU a nepriblížime sa k rešpektovaniu toho, čo by sme chceli pre udržateľné rozvoj. Ja by som rád aby sme pre túto jedinečnú hodnotu EÚ e, zabezpečili, že naša debata sa bude obrať tým smerom a pre tento účel je naša správa výborná. Görens, Ďakujem pekne, slovo má pán Gerenc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tí z vás, ktorí sa už, tret, už boli na takýchto samitoch, viete, že uh, Eh, tam majú ľudia obrovskú možnosť diskutovať alebo schopnosť diskutovať o banalitách. Musíme sa vyhnúť tomu, aby na najbližšom stretnutí v New Yorku eh, to presne takto skončilo a musíme sa zamyslieť nad tým, akú úlohu chce parlament zohrávať na tomto zasadnutí. Proces plnenia mileniových rozvojových cieľov má 15 rokov Čiže je na čase spraviť akúsi bilanciu a myslím si, že je potrebné zachovať to, čo fungovalo, osvedčiť to, čo fungovalo a e, vymenovať aj tie veci, ktoré nefungovali. Musíme si to jasne povedať. A tí, ktorí e, majú akúkoľvek výhradu, tak povedia, dobre, mali by sme naozaj si začať spýtovať svedomie. Európa by si mala začať spýtovať svedomie a potom e, by sme mali v podstate zbrať na seba aj zodpovednosť a neviniť druhých zo zlyhania. Čiže musíme trošku tak si prebehnúť tých posledných 15 rokov. Aká je situácia v krajinách, ktoré sú menej rozvinuté, aká je situácia v ďalších eh, rozvojových krajinách, aká je situácia v krajinách, ktoré sa posunuli vpred, ako, aký je tu pokrok, akú úlohu zohrávala obchodná komunita v pokroku, možno, že ich podceňujeme, možno ich preceňujeme. V každom prípade je potrebné eh, si spraviť takú inventarizáciu toho, čo sa použilo, aký to malo dopad skôr ako sa vyjadrime k ostatným veciam. A myslím si, že niekto, kto by mohol zohrávať kľúčovú úlohu v tomto je e, komisár Piebalsk, e, bol odhodlanejší, odhodlanejší ako býva zvykom a v tom vnútornom kruhu jeho spolupracovníkov, ktorí pripravujú toto stretnutie, je potrebné to všetko si povedať. A my musíme pripomenúť komisii, ale aj ostatným partnerom, konkrétne poslancom, ktorí pôjdu, alebo budú sledovať a zúčastnia sa tohto procesu. Čiže jednoznačne musíme identifikovať to, kto je zodpovedný za e, zlyhanie. Ja si myslím, že e, zodpovednosť za zlyhanie je aj na nás a treba to rovno povedať. Musíme takisto povedať, že napríklad Syrii to zlyhanie má na svedomí Asad, treba to jasne povedať. Nemali, myslím si, že musíme prevziať zodpovednosť za svoje činy a nielen e, obviňovať druhých a pomenovať veci pravým menom. Tak ako pán Kašmarek vo svojej správe uvádza, a tu mu chcem poblahoželať k holistickému prístupu, akým sa pustil do týchto otázok, ale musíme e, naozaj si dať pozor a upozorniť, uh, respektíve zobrať na zodpovednosť všetkých tých, ktorí sú zodpovední za tie neúspechy a zlyhania. Nesmieme ani zabúdať na to, že Európska únia by si mohla počínať lepšie. Mohla by lepšie hodnotiť tieto veci a potom sa vrátiť k preskúmaniu vlastne aktuálnej situácie skôr, ako si zadefinuje do detajlov nové nároky, nové požiadavky. Ďakujem pekne. Pán Deva, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poblahoželať pánovi Kažmarkovi za veľmi dobrú holistickú komplexnú správu. Chcel by som upozorniť všetkým na niečo, čo práve povedal priateľ Tis Berman. Už dlho sedím, pracujem na tomto výbore a nepočul som nič naozaj takú sebakritickú správu, ako tu teraz zaznela. Uh, áno, tak uh, fantasticky to nikto nepovie, ako to tu zaznelo, ale myslím si, že to platí pre celú Európsku úniu a má to zásadný dopad pre nás všetkých. Pra- pravidelne chodím domov, tam odkiaľ pochádzam a Niekedy mám pocit, že tá naša práca tu je akoby zmrznutá, akoby my otrhnutá od reality. Nechápeme uh, tú transformáciu prechodu moci, ku ktorej dochádza pred našimi očami. Nevidíme tie zmeny hodnôt, ktoré to prináša. sme presvedčení o tom, že predstavujeme európske hodnoty a schvál to hovorím. Nechcem byť politik zo Sri Lanky, pretože môj otec, môj starý otec, všetci boli politici. E, môj starý otec bol e, senátorom a môj prastarý otec bol e, prezidentom. Ale myslím si, že musíme presadzovať tie hodnoty, ktoré, máme blíz, ktoré nám ležia na srdci, európske hodnoty, o ktorých tu hovoríme. Ako by sme predpokladali alebo tvrdili, že naše hodnoty sú univerzálne. A preto som chcel na tomto nástojiť a podporiť správu pána Kačmarka. Naše hodnoty nemusia byť nutne univerzálne, celosvetové, sú to európske hodnoty, ale nie sú prijaté, nepo, uh, tie nové veľmoci v Ázii ich nevnímajú ako svetové hodnoty. A opätovne vidím, predovšetkým v Ázii, tradičné feudálne hodnoty e, v civilizácii veľmi starej, ktoré zohrávajú, tieto feudálne hodnoty majú e, poprednú úlohu v každodennej činnosti. Tu nehovorím o Číne, Vietname, nemenujem ich Bangladeš, všade, na rôznych miestach. Takže musíme spraviť dve veci. Najbližší súbor milénových rozvojových cieľov musí chrániť ľudí tým, že v maximálnej možnej miere odstráni chudobu, tým, že im dá lepšie udržateľné životné podmienky v maximálnej možnej miere, ako je to možné, ale naozaj sa musíme vynasnažiť chrániť a podporovať demokraciu, ľudské práva a ústavnú vládu. Nebudem teraz predpokladať, že to je niečo, čo je samozrejme náš výbor, myslím si, že my predovšetkým náš výbor musí oveľa silnejšie zakomponovať tieto aspekty do svojej práce. Hlavne v súvislosti s milenovými rozvojovými cieľmi. Momentálne ľudské práva sú ponechané na podvýbor pre zahraničné uh, veci. Myslím si, že ak chceme vytvoriť lepší svet, náš výbor a mileniové rozvojové ciele musia tieto hodnoty postaviť do centra a, to, a musí to byť ten hnací motor, e, ktorým budeme presadzovať naše rozvojové ciele. Ďakujem pekne. Slovo má pán Cortez Lastra, ktorý ako posledný sa prihlásil o slovo do tejto diskusie. Ďakujem pani predsednička. Na začiatku chcem vyjadriť moju úplnú podporu pripomienkam, ktoré vyjadril kolega Kašman tiež sa chcem poďakovať spravodajstvu textu za ten text, ktorý nám eh, predložil. Ja sa domňam, že sme v zásad eh, na momente pre definíciu rozvoja spolupráce, o eh, ktorej budeme rozhodovať v budúcnosti a máme veľa tém na stole a zároveň máme tu rozpravu o téme rozvoja po roku 2015 a máme tu debatu o definícii toho, aká bude rozvoj pomôcť a tiež máme Mm, debatu o e, tom, ako bude nové komplexné zamranie Európy a tiež e, spoluprácu a globálne zamranie. A to všetko sú debaty, ktoré môžu dôležito ovplyvniť budúcnosť toho, ako budeme bojovať proti chudobe a v sa spolupráci, tak ako sme to robili doteraz, čo bolo úspešné. Ja si myslím, e, že treba stanoviť, zdôrazniť isté prvky, ktoré už niektoré spomenuli pre vývoj po roku 2015. Poprvé si myslím, že už nie je možné, aby sme postupovali e, vo veci e, rozvoja a vykorenia chudoby bez toho, aby sme uvažovali o rozmere udržateľného rozvoja. Myslím, že toto je zásadné a prakticky všetci by sme s tým mohli súhlasiť. Po druhé, nebude to možné, aby sme e, vypracovali nový všeobecný ramec pre spoluprácu v scenári po roku 2015, keď nebudeme schopni, ako povedal pán Garenc, vykonať hlbokú hodnotenie toho, čo nám umožní um, zobrať to ponaučenie a identifikovať jasne, že kedy a v čom sme zlyhali. A po tretie, uh, chcel by som povedať, že proces debaty a úvahy o uh, rozvoji po roku 2015, uh, ktorý začína, by mal byť čo najviacej účastný pre všetkých Európsky parlament, národné parlamenty a regionálne parlamenty a občianská spoločnosť. Ja myslím, že by to má byť um, proces, ktorom um, sa bude zúčastňovať um, občianská spoločnosť aj zo severu, aj z uh, juhu. A um, čím viac bude mať, čím väčšie bude mať účasť, tým viac bude legitímny a tiež získa dôveru ľudí po roku 2015. A posledná vec, ktorú chcem zvrazniť a ktorá je dôležitá, je, že e, v rámci procesov rozvoja po roku 2015 je potreba stanoviť e, program financovania, ktorý bude predvydateľný a realistický tento potrebujeme. A sú to nové ciele, ktoré e, sme si stanovili a ktoré musí byť dobre zadefinované v tomto programe ekonomickom, aj finančnom, aj v predvydateľnom financovaní. Bez toho nedospieme k dobrému koncu a preto účasť, ekonomický program a musíme e, sa poučiť z toho, čo sme robili, musíme zapracovať e, rozhodne do toho udržateľný rozvoj a tiež musíme pamätať na budúcu debatu o rozvoji a myslím, že na to je teraz e, najlepší čas. Pán Berman, požiadali ste o slovo? Dobre, takže ho máte. Nech sa páči. Ak by som mohol, chcel by som zareagovať na to, čo tu zaznela, poviem to po francúzsky, aby budúci európsky poslanci z Mirandy nám dobre rozumeli keď hovorí, že univerzálne hodnoty nie sú univerzálne, ja by som na to chcel zareagovať a povedať, áno, samozrejme sú rôzne kultúry, veľmi veľké kultúry, niektoré z nich, ale keď niekto povie niečo takéto, tak vždy myslím v prvom rade na tie osoby, ktoré nemajú práva, ktorých práva sú pošliapané. Mám na mysle polnohospodárov v Etiópii, ktorí nemôžu získať eh, hnojivo, pretože nie sú členmi strany, ktorá je pri moci. A jednoducho chýbajúca demokracia bráni k hospodárskemu rozvoju. Hovorím o tých, ktorí sú mučení, ktorí sú diskriminovaní, ako homosexuáli v Ugande napríklad. Myslím na, týchto, na všetkých týchto a pre všetkých týchto existujú univerzálne hodnoty alebo ženy v Saudskej Arábii, homosexuáli v Saudskej Arábii, obete odmietania a potlačania ich práv. A pre tých všetkých existuje nádej, ktorá spočíva v tom, že takí politici ako ty a ja v Európskej únii sa postavia a povedia, áno, existujú univerzálne hodnoty a tie platia pre všetky osoby Áno, samozrejme, tí príjmoci povedia, dobre, tie univerzálne hodnoty treba trošku e, obmedziť, pretože to nie je zase také univerzálne. Áno, chápem, nemusíme tu teraz o tom diskutovať, len som chcel doplniť niečo k tomu, čo si povedal. Reakcia? Ja si myslím, že sa zhodneme. Ja sa snažím však povedať to, že tieto hodnoty, ktoré my považujeme za univerzálne hodnoty, máme akúsi tendenciu, tendenciu predpokladať, že všetci ostatní tomu takisto rozumejú a vo vlastných systémoch e, presadzujú tie isté hodnoty. A tomu tak nie je. A musíme vynaložiť mimoriadné úsilie. A to teraz nerobíme. A slovo dostáva Európska komisia, ktorú zastupuje pán Gaspar Frantini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte na úvod privítať návrh správy, ktorá bola práve predstavená. Dovolte takisto poďakovať tým, ktorí sa odvolávali na oznámenie komisie, ktoré bolo prijaté vo februári a aj tým, ktorí ho pochválili, privítali. Myslím si, že sa zhodneme na všeobecnom smerovaní návrhu správy, tak ako bola predstavená aj na odporúčaniach, ktoré sú v nej. Konkrétne táto správa preberá veľa alebo množstvo tém, a odporúčaní, ktoré sme sa snažili rozpracovať v našom vlastnom oznámení, takže to vítam, ale vnímam to ako akúsi konvergenciu názorov medzi tým, čo sme my vypracovali na komisii a medzi tým, čo je rozpracované v tejto správe no z iného uhla. Ak dovolíte, konkrétne by som chcel zdôrazniť zo pár veci, na ktorých podľa mňa sa zhodneme, alebo s ktorými súhlasíme a sú v tejto správe. Poprvé, tak ako sa uvádza aj v správe, my si myslíme, že musíme riešiť nové výzvy a zamýšľať sa nad novou realitou. Spomína sa to tu, sú tu nové ekonomiky, kontext hospodársky svetový sa mení, sú tu problémy nerovnosti všade po svete, otázky klimatických zmien, udržateľnosti a s tým všetkým sa musíme vysporiadať. Musíme to riešiť v rámci MDG, ale musíme zohľadniť aj nové výzvy. A to je preto veľmi dôležité, tak ako sa aj správe na to upozorňuje, že musíme riešiť aspekty chudoby a udržateľnosti spoločne. A tu sa takisto vedie, vieme asi zhodnúť, takisto súhlasíme s tým, že nový rámec by mal byť univerzálny, mal by e, sa týkať všetkých krajín Mali by tam byť ciele pre všetky krajiny. Myslíme si, že ďalší rámec, tak ako sa uvádza aj v tomto návrhu správy, ďalší rámec by sa mal naďalej zameriavať na odstránenie chudoby a zároveň musíme ísť ešte o krok ďalej a riešiť otázky, ktoré neboli ošetrené MDG cieľmi, ale sú veľmi dôležité a zásadné pre odstránenie chudoby a Napríklad tu by som chcel zdôrazniť tento aspekt. Dôležitú úlohu musú zohrávať ľudské práva, demokracia, dobrá správa, riadenie, spravodlivý prístup pre všetkých a mier a bezpečnosť. Chcem vás všetkých uistiť, že sa na to nezabudlo ani vo znamení komisie. To zohráva dôležitú úlohu a naozaj na tom staviame pri príprave našich politík. A na záver by som chcel ešte zdôrazniť zbližujúce sa názory v tom, že e, tieto veci sú dôležité a musíme rešpektovať naše záväzky, ale že financovanie rozvoja predstavuje oveľa viac ako len toto. A ak chceme dosiahnuť ambiciozne ciele, ktoré si môžeme stanoviť na období po roku 2015, musíme zabezpečiť aj to, aby sme všetky dostupné zdroje, ktoré máme, mobilizovali a tu hovorím o súkromných verejných zdrojoch na medzinárodnej úrovni, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Nejde tu o to, že by sme mali ako si zabudnúť na naše záväzky. Mm, rozvojová pomoc je veľmi dôležitá, ale zároveň musíme mobilizovať aj všetky ostatné zdroje financovania, ktoré sú k dispozícii. S tým súvisí aj to, a tu súhlasíme s názorom, ktorý je uvedenej v správe, musíme trvať na koherentnosti politiky pre rozvoj, pretože e, to je takisto nutné, ak chceme dosiahnuť ciele, ktoré máme, ambiciozne ciele po roku 2015. A na záver by som chcel zdôrazniť zo pár bodov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a uvádzajú sa v správe, ale možno nie tak viditeľne. Poprvé, podľa nás je dôležité zohľadniť to, čo nazývame drivery alebo hnacie sily pre inkluzívny a udržateľný rast. Je dôležité, ak chceme dosiahnuť ambiciozne ciele, aby hospodárstva mohli rásť a vytvárať dostatok zdrojov na takýto rast. A takýto rast musí byť inkluzívny, to znamená spravodlivý a udržateľný. Musí sa otvárať dvere pre ekologické hospodárstvo a tu tými hnacími, tie hnacie motory sú v rámci, hovorím tu o vzdelávaní, ale úlohe súkromného sektora, energetiky, udržateľnom polnohospodárstve, telekomunikáciách a tak ďalej. Čo sa týka, ako sa uvádza aj v správe, ako som aj ja povedal, rámec musí koherentným spôsobom riešiť otázky chudoby a udržateľnosti. Ale myslím si, že by mal ísť ešte ďalej. Mal by spájať dva existujúce rámce do jedného koherentného rámca. Nemôžeme mať na tej istej planete pre tie isté oblasti dva typy rôznych cieľov. Musíme mať jeden súbor cieľov ktoré riešia otázku chudoby aj otázku držateľnosti. Musíme sa pustiť do procesu, ktorý spojí existujúci SDG rámec a rámec post NDG do jedného koherentného rámca. A na záver Je to medzinárodný proces, do ktorého sa musíme zapojiť. Tento rámec a tieto ciele nebudú mm, rozhodnuté tu na úrovni Európskej únii. Jedná sa o medzinárodný proces a o medzinárodné rokovania, v rámci ktorých sa rozhodne o týchto cieľoch. My musíme dokázať byť pripravení a byť dostatočne koordinovaní na to, aby sme mohli ovplyvniť tento proces. A preto Najdôležitejšie je to, aby sme mali jasný súbor orientácií, aby sme sa vedeli riadiť e, kolektívne v rámci procesu v New Yorku. Musíme mať jasné smerovanie, súbor usmernení a jasnú stratégiu, tak aby všetci, členské štáty, komisia aj parlament, aby sme všetci kolektívne sa mohli efektívnym spôsobom snažiť ovplyvniť medzinárodný proces. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pán Mitchell. Pán Martinez, prepačte, ja som vás nevidela. Pán Martinez. Ďakujem, pani predsednička. Možno mm, som mal vystúpiť pred e, komisiou, no využijem pár minút. Dnes ráno sme um, mali schôdzu, ktorá bola veľmi dôležitá, to bolo vypočutie na základe ktoré ešte raz e, musíme sa vrátiť k tejto téme. Pani predsednička, a myslím si, že vzhľadom na budúcnosť musíme zohľadňovať zásadné témy, ktoré sa preberajú v tomto výbore. Nie je možné, aby sme si predstavili budúcnosť bez toho, aby sme mysleli na e, tie veci, ktoré odzneli dnes ráno. Dnes ráno sme hovorili o korupcii, o korupcii, ktorá úplne podkopáva rozvojové štáty a korupciu, ktorá úplne roz- podkopáva rozvoj spolupráce. Musíme kolegovi, priateľovi eh, Kačmarekovi odozdať naše obavy o tom, že to, čo robíme a to, čo môžeme robiť bez toho, aby sme sa postavili proti korupcii, mm, bude zbytočné. Bude to zbytočné a len to bude naďalej živiť korupciu a v situácii, kde sú rozvoje štáty a rozvinuté štáty, takže rozvoj spolupráca, ako to ja chápem, má za cieľ to, aby už prestali existovať e, rozvojové štáty. A ja by som sa chcel pýtať e, vás, kolegov, aj pána Olemišla, ktorý je expert v tejto veci, koľko e, rozvojových štátov tých, s ktorými EÚ intenzívne spolupracuje za posledných 20 rokov, koľko z týchto štátov už prestalo byť rozvojových? Ak z e, toho vyplyne, že ani jeden, tak potom my sme výrazne zlyhali a dnes e, ráno sa e, vysvetlilo, prečo sme zlyhali. A to vysvetlili najpovolanejší odborníci. A to vysvetlila aj riaditeľka Organizácie pre boj proti podvodom v EÚ. My e, nebudeme e, teraz opakovať to, čo e, bolo povedané okrem neho, pretože mnohí z nás, ktorí sme to boli dnes ráno, je jasné, že e, pánovi Kačmarkovi treba povedať, že v jeho správe musí klásť osobitný dôraz na to, že korupcia bráni tomu, aby nastal rozvoj v rozvojových štátoch. A to dôrazne. A okrem toho to tiež rujnuje spoluprácu pre rozvoj, pretože stále viac e, občanov v našich štátoch, ktorí e, s vedomím toho, ako funguje rozvoj a spolupráca, majú opodstatnené pochybnosti a odvodnené otázky, e, keď sa pýtajú, že či majú naďalej prispievať svojimi zdrojmi na to, aby ich e, zdroje prepadli e, cez lievik, tak ako povedali tí, o tých 900 miliónov dolárov za posledný v Afganistane zo zdrojov, ktoré tam boli investované na obnovu Afganistana. Ako jeden občan, ktorý zo svojich často obmedzených zdrojov prispieva na obnovu Afganistanu a nebude sa cítiť poničený, keď zistí, že 900 miliónov dolárov zmizlo. A zmizlo do bank, kde brat prezidenta a viceprezident majú svoje účty skryté. A ako? Že nemôžeme riešiť tento problém a to do hĺbky. Ak nie, tak to bude len byzantská diskusia. Je to zaujímavá diskusia, ale nie je to diskusia hodná politikov, ako sme my v Európskom parlamente. A toto je zodpovednosť, ktorej sa musíme ujať. Preto využijeme to, čo robíme ráno, na to, aby sme zlepšili prácu, ktorú robíme večer. Takže ďakujem pekne za vašu trpezlivosť a aj za pochopenie mojho vystúpenia. We are running a little bit out of time. Trošku meškáme, ale to je takisto veľmi dôležitá téma, takže poprosím vás, aby ste sa obmedzili na dve minútky. Pán Deva a potom pán Gering. Ďakujem pekne. Pán Martinez povedal niečo veľmi dôležité a vrátim sa k tomu, čo som povedal predtým. Za posledných 40 rokov sme investovali niekoľko stoviek miliard eur do rozvoja. A potom sa pozrite na ďalšiu časť sveta do Číny. Čína 500 až 600 milión ľudí dostala z chudoby a na základe e, parity kupnej sily e, Čína minulý mesiac predbehla Spojené štáty podľa PPP výpočtov. Je najbohatšou krajinou sveta. 500 miliónov ľudí dostala z chudoby, hovorím o európskych hodnotách a o tom som chcel práve hovoriť, že Čína nemá európske hodnoty. Ak je niekto skorumpovaný, tak jednoducho ho zastrelia Euró- sú určité európske hodnoty v Číne a tie sú tam neuplatňované, ale zase na druhej strane dostali ľudí z chudoby. Chceme dostať len ľudí z chudoby, alebo ich chceme dostať aj z chudoby s použitím našich hodnot? A tu je tu taká väčšia otázka. Fungujú naše hodnoty na to, aby dostali ľudí z chudoby? Odpoveď nie áno, údajne. Pán dve minúty. Ďakujem pekne, prepáčte, ja som nepočul celú diskusiu od začiatku, ale počul som tie údaje, pokiaľ ide o korupciu v Afganistane a nakoľko my sme už preskúmali túto otázku skutočne detailne v rámci príprave správy o Afganistane, tak by som chcel opraviť niektoré stereotypy, ktoré tu odzneli. Pokiaľ ide Afganistan na korupciu. Áno, je pravda, že Európska únia posiela každý rok teda členské štáty a únia zhruba miliardu eur do Afganistan. No a tie výpočty, ktoré sme urobili týkajúce sa celej pomoci pre Afganistan, je to iba 20 údajov medzinárodnej pomoci do Afganistanu, ktorá sa dostane priamo k ľuďom. Ale pozor, 85 týchto peňazí jednoducho nejde do rúk Afgánčanov a vôbec to je jednoducho široko, rozšírená, široko rozšírený klam, ktorý sa tu šíri, pretože väčšina tejto pomoci, to znamená viac než 70 celkovej pomoci, nejde cez afgánske kanály, iba 30 alebo dokonca menej pomoci ide do Afganistánu, takže väčšina korupcie a plýtvania sa deje na tejto úrovni. Je veľmi jednoducho mm, obžalovať alebo obviniť vládu Afganistanu. Treba povedať, že 80 až 90 percent korupcie celkové, ktorú tu máme, vôbec nesúvisí s vládou Afganistanu alebo s ľuďmi tejto krajiny. Takže prosím vás, buďme opatrní, keď použijeme tieto čísla. Ide pre všetkým o spôsob, akým sa dodáva táto forma pomoci, pretože je neefektívna a je tam aj otvorená korupcia, samozrejme. Ďakujem pekne. Len jedno upresnenie, tých 900 miliónov Mm, včera sme hovorili o Kabul banke, kde naozaj ide o sumu 900 miliónov e, medzinárodného spoločenstva, čiže nie je to len tak o ničom, nie je to zbytočné. Áno, je mi ľúto, že trošku tak doprázdna odstavujeme otázku taktiky a stratégie počas rokovaní. Ja predpokladám, že pán Pibals to tam povedie, ale nie som si istý, aby som chcel vedieť presne, kto bude vystupovať v mene Európskej únie na e, konferencii OSN. Ja by som chcel vedieť, či sú prijaté e, aktivity na to, aby sa koordinovali stanoviska s členskými štátmi. Chcel by som vedieť, či nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy znamenajú, že sa to týka aj komisie, aj členských štátov. Áno, my by sme sa mali postarať o to, aby Európa E, sa tam prezentovala spoločne ako determinovaný e, hráč, ktorý vie, čo chce. Ja by som chcel vedieť, kto teda bude vystupovať a akú úlohu tam budeme dohrávať my ako Európsky parlament počas týchto rokovaní. A eventuálne je potrebné predpokladať nejaké stretnutie s tou zodpovednou osobou či zodpovednými osobami, ktoré pôjdu do New Yorku a budú zastupovať Európsku úniu. Ak nie, tak najhoršom môžeme zorganizovať stretnutie s koordinátormi za zatvorenými dvermi, pretože otázka stratégie a taktiky o tej sa nediskutuje na verejnosti. Áno, poznamenali sme si požiadavku pána Gerenca, aby sme sa skoordinovali pred zasadnutím v New Yorku na jeseň. Vonkajšia služba požiadala o slovo a potom dostane slovo pán Mitchell na záver tejto dôležitej diskusie o nových e, rozvojových cieľoch. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, že môžem za SVČ oceniť tie komplimenty, ktoré tu zazneli pre zočivoči komisie. Ten slušný život pre všetkých, to čo tu odznelo, to je veľmi dôležité oznámenie. My to vnímame na úrovni SVČ skutočne s plnou vážnosťou a pani Eštonová to samozrejme takisto podporuje. A viacerí predečníci tu spomenuli potrebu poučiť sa z toho, čo fungovalo v minulosti a čo nefungovalo v rámci toho rámca milenových cieľov minulosti. Ja by som zúraznil iba dva prvky, ktoré sú v tom oznámení spomenuté, ktoré pochádzajú vlastne z týchto o overených postupov, ktoré tu máme z minulosti a ktoré samozrejme SVČ berie na vedomie. A tieto dva prvky sú menovite na jednej strane ehm, rovnosť, spravodlivosť a na druhej strane bezpečnosť a mier. To oznámenie zdôrazňuje dôležitosť venovať sa týmto otázkam aj v tom období po roku 2015, aby tie overené postupy, ktoré sme získali, aby sme sa z toho poučili a aby sme neurobili nejaké chyby a týmto neznižili efektívnosť našej pomoci, ktorú chceme poskytnúť. Nielen bezpečnosť a ľudské práva sú kritické, pokiaľ ide o nejaký progres v tejto oblasti, ale sú to veľmi dôležité princípy ako také. A to sa týka aj bezpečnosti, aj mieru. Myslím si, že sme videli, že sa pokrok nezaznamená v tých oblastiach, kde sú vojnové konflikty, ktoré sú zraniteľné. A preto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že každý rámec po roku, po roku 2015 bude brať na vedomie aj túto otázku. My sme skutočne radi, že tieto dve témy sú obsiahnuté v návrhu tejto správy v Európskom parlamente a samozrejme odporúčame, aby tam boli, aj zostali a dokonca ešte, aby sme ich posilnili. Ďakujem. Ďakujem, pán Mitchell, máte slovo na záver, nech sa páči. Ja budem veľmi stručný, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. My sú to aj zamestnanci pána Kačmárka, zaznamenali si všetky pripomienky, takže ja mám tu také štyri poznámky, pokiaľ ide o to, čo povedal Charles. Myslím si, že mali by sme túto koordináciu mať a mali by sme hovoriť na úrovni koordinátorov. My spolu s radou, ako aj s pánom komisárom Pibalksom, by sme mali mať jednotný prístup, pokiaľ ide o ciele po období 2015 a o tom musíme spoločne hovoriť. A pokiaľ ide o efektívnosť spolupráce so strany členských štátov, myslím si, že to je takisto niečo, čo musíme skoordinovať a dúfam, že to bude súčasť toho rámca po 2015, pretože to pôjde predovšetkým o to, ako to členské štáty budú vnímať. Európsky parlament, Európsky parlament a sme, me, medzinárodné spoločenstvo sa bude venovať otázke, prečo tu je taký nedostatočná efektívnosť. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Martins ohľadne korupcie, tak tam by som chcel poukázať na to, že, to, že sme sa s pánom Kačmarkom o tomto hovorili, Dokonca na obec sme hovorili o ohľadne korupcie na úrovni Európskej únie, ohľadne prepierania peňazí, a hovorili sme o konkrétnych osobách a ja si nemyslím, že by, ja si myslím, že by sme mali mať aj niečo podobné, teda vyriešiť túto otázku aj na úrovni medzinárodných dohôd. Pán Danskis hovoril o nefinančnej pomoci, o zdieľaní know-how a pomoci. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá otázka. Je tu skutočne ešte veľa zdrojov v rámci členských štátov, dokonca aj miestne samozprávy môž, majú overené postupy a to jednoducho sa môže týmto spôsobom využiť. Ešte stále tu je potenciál. Nesmieme na to zabúdať a mali by sme na to myslieť aj v kontexte kreovania tých cieľov pre rok pre obdobie po roku 2015, tak dúfam, že budeme mať koordinovaný prístup k tejto otázke, k tomu, čo sa udeje v New Yorku po, teda neskôr tohto roku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Euh, merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže máme tu zmenu skupiny, ktorá prišla um, sa zúčastniť našej pracovnej skupiny, takže srdečne vás vítam. Vi skal være med på en arbeidssesjon i utvikling Chceli by sme privítať skupinu z Malmö, zo Švedska. Chcela by som povedať, že ide tu o pracovné, pracovné zasadnutie výboru pre rozvoj a hovoríme tu o rozvoji v Mali. Takže vítajte u nás vo výbore. A teraz, a teraz prechádzame na bod 16 nášho programu. Quel est ton problème là Ah oui. Ah oui. Excusez-moi, avec ce... Prepačte, týmito zmenami som e, tu zabudla povedať, že pozmeňujúce návrhy k správe pána Kačmarka môžete predložiť do 25. marca na obed a 23. apríla sa bude hlasovať o tejto správe. A teraz sa dostávame na bod 16 nášho programu téma Mali. Zodce, vítame členov, pána komisára, ktorého až tak často nevidíme, pána Louis Michel, ktorý uh, predseda výboru a prišiel sem ako spolupredseda delegácie do Mali, aby sa tá misia má za úlohu zistiť, aká je aktuálna situácia v Mali uh, počas toho vojnového konfliktu, ktorý je v Mali. Tá, je tu viacero otázok ohľadom rozvoja v Mali, obnovenie základných služieb, napríklad e, dodávky elektriny v Bamako, ale aj konkrétne e, zdravotníctvo, školstvo, ako aj tvorba pracovných príležitostí. Takisto sa tu hovorilo aj príprave volieb v tejto krajine. A naše otázky, o ktorých by sme chceli hovoriť, tie sa týkajú globálnemu prístupu ku kríze v Saheli, ktorý zaujala Európska únia v marci 2011 a ktorá vlastne otestovaná popríklad v Mali. Tento prístup vychádza z úzkej spolupráce medzi e, rozvojom a bezpečnosťou a pod, ohľadom potreby regionálnej odozvy na E, krízu, mnohostrannú krízu. E, takže budeme hovoriť na tému bezpečnosť a rozvoj a vzťah medzi týmito dvomi, aby sme mohli e, vypracovať nejaký koherentný prístup, ale m, mm, bez nejakého ďalšieho zdržania odovzdám slovo kolegovi pánovi Mišelovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie často chodím na vaše stretnutie, pretože ja tu vlastne len zastupujem pána Gerenca, ktorý túto tému zvláda oveľa lepšie ako ja, takže e, tu ako keby som e, tu bol, ja, keď tu on nie je. Asi len tak to je. Takže, pani predsednička, no máte pravdu, bol som na takej prieskumnej misii v Mali v mene uh, uh, viacerých uh, parlamentných delegácií. Michel Rivazi a François Castex boli so mnou, moji kolegovia. Myslím, že tu bola príležitosť, a teraz je príležitosť podeliť sa s vami úvahy, ktoré vyplynuli z tejto misie. Globálne je potrebné povedať, vzhľadom na e, situáciu, aká bola pred e, francúzským zásahom konkrétne. Myslím si, že tu môžeme len potvrdiť, že sa dosiahol významný pokrok, ale <clears throat> tento pokrok nemôžeme ani skrývať to, že pretrvávajú ešte určité rizika. A to je samozrejme. Takže myslím si, že je potrebné poblahoželať francúzskej vláde a prezidentovi Françoisovi Holandovi, ktorí si podľa nás zaslúžia viac ako len tú podporu, ktorú dostávajú dnes, pretože myslím, že sa dá povedať, že táto francúzska iniciatíva predsa len radikálnym spôsobom zmenila eh, to, ako boli rozdané karty v tejto hre, eh, čo nie je maličkosť. Aj keď niektoré európske krajiny sa zmobilizovali, spravili to, musím to predsa len povedať, tak e, len okrajovo by sa dalo povedať. A e, v podstate e, to zďaleka nedosahuje to ich, tá ich angažovanosť, to, čo by sme mohli očakávať v takomto prípade. To znamená, mnohé európske krajiny sú na úrovni deklarácií, dobrých úmyslov, ale nejak sa veľmi nehrnú do toho, aby dali k dispozícii prostriedky na podporu tejto iniciatívy. Myslím si, že takisto potrebné zdôrazniť aj konkrétnu zaujímavú úlohu e, Čadu. To je dôležité na to upozorniť. Úloha čadskej armády nie je nejaká nezaujímavá alebo bezvýznamná Musím povedať, že teda príspevky členských štátov momentálne nestačia jednoducho. To je jeden zo záverov, jednoznačných záverov našej analýzy, ktorú sme spravili. E, bola tu jasná výzva, aby príspevky e, e, hmotné, logistické, aj čo sa týka ľudských zdrojov, boli oveľa vyššie a zodpovedali tým problémom, ktoré sú v Mali. Keď sme boli priamo v teréne, tak sme si uvedomili, že tá vojna, ktorá sa vedie v Mali, môže presiahnuť hranice. Máme pocit, že to je iba otázka Mali, ale to nie je vôbec pravda. Týka sa to nás všetkých a to veľmi priamo. Samozrejme, týka sa to Mali, ale týka sa to celého regionu, eh, regiónu, samozrejme týka sa to celej Afriky, týka sa to Európy a týka sa to celého sveta. Je to jednoducho tak. A teda prvý záver je taký a myslím si, že ešte budem mať o tom e, možnosť hovoriť. E, jednoducho nemôžeme, aspoň ja som osobne presvedčený po tejto misii, nemôžeme nechať Francúzsko samotné v tejto výzve. Táto misia nás upozornila na mnohé fakty reality, ktoré určite nejdu proti takým tým pocitom, ktoré sú len naozaj len aproximatívne v Európe také aproximatívne pocity o tom, aká je tam realita, ale veľmi vzdialené. Prvé presvedčenie, moje presvedčenie je také, že e, konflikt v Mali nie je, nie sa netýka Mali, netýka Tuaregov, netýka etnických problémov. Hovorím tu o Akmi, hovorím o MLA, hovorím o Mujab, o Mia, o, to sú všetko nástroje, sú to akési externé nástroje, ktoré využili len situáciu v Mali. Celé toto, všetky tieto hnutia um, sledujú svoje vlastné záujmy. Džihadisti um, vieme, že terorizmus je globálna hrozba. Atentát uh, v Alžírsku je o tom dobrým dôkazom. Druhé presvedčenie. Nemôžeme podceniť, a to je prvok, o ktorom sa dosť často podľa mňa nehovorí, ale je to trvalá hrozba. Jednoducho nemôžeme podceniť špecifické postavenie kapitána Sanogo. Nehovoríme o tom dosť, hovorí sa o tom síce trošku viac. Bol povýšený na predsedu vojenského výboru pre reformu. Podľa mňa je to naďalej osoba, ktorá vyvoláva obavy. Mandát a zviditeľnenie, ktoré dostal, E, tu musíme byť naozaj veľmi, veľmi opatrní, pretože naozaj môže veľa vecí zničiť. Presúva sa z jedného e, z, z kasárni do kasárni a v podstate hovorí o vojenských úlohách a naozaj e, je všade prítomný v tých vojenských zložkách. Je to pán, ktorý má prezidentské E, ambície, je to niekto, kto je vo veľmi dobrej, silnej pozícii. A podľa mňa naozaj nesmieme podceniť úlohu, ktorú môže zohrať negatívnu úlohu. Samozrejme nie je jediný, ale on je jednoducho schopný dnes napriek francúzskej prítomnosti je dnes schopný zmobilizovať a vytvoriť politický prevrat bez akýchkoľvek problémov, pretože v podstate armádu má v, ako bábky, eh, hrá s nimi ako chce a myslím si, že si to musíme povedať, že eh, je potrebné sa obávať tohoto pána. A už keď hovorím o armáde, myslím si, že medzinárodní partnery majú záujem na tom, aby urýchlili. A keď hovorím o urýchlení, hovorím o naozaj o silnom urýchlení, urýchlili reštrukturalizáciu armády. Samozrejme, misia odbornej prípravy, tam sa EÚ podiela aktívne, ale myslím si, že mali by sme naozaj podporiť silno túto, túto misiu, misiu výcviku. Ďalšia téma, ktorá je veľmi dôležitá, to je transformácia alebo prechod MISMA, či medzinárodná podpora na jednotky, ktoré budú zachovávať mier v, rámci, pre, v mene OSN, aby sa neobmedzovali tieto jednotky iba na zachovanie mieru, ale na tvorbu mieru, aby mali mandát aj m, mm, možnosti. Je tu rozlišovanie medzi peacemaking a peacekeeping, e, udržanie mieru a e, budovanie mieru. Tu sú zásadné rozdiely a e, je jasné, že Momentálne sa tu hovorí iba o udržaní mieru a nie o, o vytvorení mieru. A myslím si, že ako parlament, parlament by sme sa mali k tomu vyjadriť a vyvinúť tlak na to, aby to nebolo len na udržanie mieru, ale na vytvorenie mieru. Samozrejme, je dôležité, aby tie jednotky, ktoré sú tam, mali možnosť využiť tú vojenskú silu, aby tam neboli jednoducho, nemohli sa iba brániť. Pasívne musia a mať schopnosť pôsobiť ofenzívne a na to potrebujú skutočný mandát, posilnený článok 7 e, a nie jednoducho. A navyše ešte e, uchovanie, udržanie mieru, tam dochádza k určitému nedorozumeniu, ale keď hovoríme o udržaní mieru momentálne, tak vlastne do určitej miery obetujete časť, pretože sa hovorí o tom, že musíte oddeliť tie bojovné strany. Čiže sú tu dve logiky a akési dve uh, legitimity. Uh, je to veľký argument, ktorý treba zohľadniť. Štvrté presvedčenie, ako už povedal ministrý, mini, francúzsky minister obrany pred niekoľkými e, dňami musíme urýchliť politický proces. Ja som o tom presvedčený, takisto má pravdu. Podľa mňa tento Proces vychádza z troch požiadaviek a samozrejme o tom treba diskutovať, ale ja osobne ja som jednoznačne presvedčený o tejto veci. Treba rýchle, veľmi rýchle zorganizovať voľby tak, aby sa skončilo to prechodné obdobie. E, ten program, ktorý pripravila vláda, vyzerá byť dobre. Oni navrhli 6. jún prvé kolo, 30. júna druhé kolo. Zdá sa mi to ako možné. Stretol som sa s kolegom ministrom úsme, územnej správy, ktorý má v kompetencii prípravu volieb. Hovorím to len tak bokom. Stretli sme sa s prezidentom, s premiérom, eh, predsedom eh, zhromaždenia, ministrom zahraničných vecí Stretli sme sa s poslancami zo severu, stretli sme sa s zástupcami občanskej spoločnosti zo severu, pozvali sme zástupcov náboženských organizácií, e, prišli teda iba katolíci, e, Islamská rada jednoducho nereagovala na našu pozvánku. Mm, nie je to nič vážne, ale poviem vám to predsa len. Takže sme sa stretli takmer s každým a je tu otvorená diskusia, ale e, je takisto treba uvedomiť, či do toho prípadného načasovania na voľby v júni e, sa to dá, či sa to dá tento čas využiť alebo zneužiť. Aké sú tu problémy? Problémy spočívajú v tom, že momentálne tie základné služby v jednotlivých regiónoch nie sú obnovené správne administratívne služby takisto nie sú znovu obnovené. To znamená, mnohí ľudia, ktorí utiekli a nevrátili sa ešte domov, čiže nie sú, nie sú zabezpečené ani tie základné služby. Sú tam stovky tisícky ľudí, ktorí sú buď utečencami teda mimo územia, alebo sú premiestnení v rámci územia Mali. Čiže nie je to volebná masa, ktorú môžeme jednoducho zanedbať. To sú ľudia, ktorí sú dôležití pre voľby. Mm, myslím si, že a to je jeden ústupok, ktorý môžeme spraviť podľa mňa k tomu načasovaniu. Samozrejme, ja o tom nerozhodujem, ale um, myslím si, že predsa len náš názor je dosť dôležitý. Myslím si, že by sme mohli, ak by to bolo možné, oddeliť prezidentské voľby od legislatívnych volieb. Prečo? Pretože prezidentské voľby umožnia, pretože to nie je ako pre legislatívne voľby. Prezidentské voľby umožnia voliť priamo na mieste, či už tých e, interne premiestnených alebo e, vonkajších utečencov, pretože to sa dá pomerne ľahko zorganizovať, čiže viem si predstaviť, že v júni by boli prezidentské voľby, čo by predsa len umožnilo opätovne zlegitímniť e, autoritu, ktorá už nebude prechodnou a ktorá bude mať legitimitu a bude, ak bude chceť, podstate brániť sa novým snahom, snahám o politický prevrat. Čiže to by bolo podľa mňa schodné oddeliť prezidentské a legislatívne voľby. A pre legislatívne voľby je jasné, aby boli teda minimálne aspoň obnovené tie základné služby, sociálne služby, školstvo a tak ďalej. Viete, že keď sme tam boli, školy ešte nezačali fungovať. Mnohí učiteľi a už jednoducho nie sú tam, kde učili, takže E, predsa len je to ešte množstvo práce, ktorú treba spraviť v teréne. Ale je to veľmi dôležité. Druhá požiadavka zaktivizovať komisi- dialog a zmierenie. A tu sú tí, ktorí hovoria, že voľby sa dajú zneužiť a ktorí tvrdia, že uh, v podstate Eh, v podstate tento výbor pre zmierenie a dialog príjme nejaké odporúčania, ale on predsa nemôže prijať odporúčania pred voľbami. Na to treba čakať minimálne dva roky. Na to komisia pre dialog a zmierenie bola vymenovaná, keď sme tam práve boli. 33 členov, ktorí zastupujú všetky, všetky prúdy, ale a ako by som to povedal s jedným želaním, ktoré zodpoveda interpretácii, že potrebné, aby táto komisia zorganizovala aj decentralizovaný dialog, aby všetci sa mohli zúčastniť a diskutovať o týchto veciach, aby, ja chápem, že ak by sa mali toho zúčastniť, je dôležité, aby tí, ktorí e, sa toho zúčastnia, budú rešpektovať územnú integritu a aby už neboli ozbrojení, aby aby to nebolo na takej vojenskej úrovni alebo násilnej úrovni. Tretia požiadavka je to regionálny rozmer, e, počúvam o tom často, ja som o tom presvedčený a počula som aj vašu diskusiu o mileniových cieľoch. Tu viac menej súhlasím s tým, čo tu dnes zaznelo. Môžem vám povedať, že jedna z chyb, ktorú sme určite spravili v Afrike, je to, že sme riešili bilaterálne rozvoj a nekladli sme dostatočný dôraz na regionálny rozvoj. A myslím si, že to je jedna z veľkých chyb, ktorú sme spravili. A komisia spáchala túto chybu, pretože áno, to sú naše predpisy, naše postupy, naše požiadavky. Podľa mňa je to teda hlúposť, ale dobre. Musíme sa minimálne nad tým zamyslieť. Podľa mňa by bolo oveľa užitočnejšie, ak by sme využili tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii na integrovaný regionálny rozvoj a nie stále bilaterálne, tak ako to robíme. Ja osobne si myslím, že ani, na mal, ani pre Mali, ani pre celú túto časť Afriky nenájdeme riešenie, ak sa nepustíme naozaj do skutočných regionálnych dohôd. Pretože, prečo som povedal, že potrebujeme pomôcť našim francúzským priateľom? Pretože si myslím, že aj keď vyriešia ma problém v Mali, a keď vyčistia obrazne povedané Mali od všetkých tých fundamentalistov, riziko je obrovské, riziko také, že títo sa potom premiestnia niekde inde do susedných krajín, pretože ako náhle problém mali sa technicky, vojensky vyrieši, tak je jasné, že pôjdu niekam inde robiť zle a vyvolávať problémy. A ja si myslím, že naozaj tu potrebujeme regionálny, globálny prístup, aby sme vyriešili túto otázku. Takže, pani predsednička, no samozrejme, mohol by som hovoriť oveľa dlhšie, ale nechcem vás držiavať. Myslím, že som vám povedal dosť toho, aby ste sa mohli zamýšľať, zamýšľať na touto tému. Neviem, či chcete o tom diskutovať alebo nie. V každom prípade som vám k dispozícii. Ďakujem pekne za tento úvod do diskusie. Pán Berman, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela len podčiarknúť to, čo povedal Louis Michel, bolo to vynikajúce. E, ja sa naozaj som zahambený, cítim sa trapne, pretože Európska únia a jej členské krajiny robia všetko preto, aby Francúzsko ostalo samé. Majú len prázdne pekné slova a pošlú tam nejakých technikov, ktorí pošlú, pomôžu armáde malískej. To nestačí. Áno, Francúzsko tam ostáva samo, berie na seba všetko riziko, Európska únia ako by tam neexistovala pred niekoľkými dňami sa hovorilo, sa kritizovala Európa práve v tom, že je ako si prázdna. A myslím si, že ako povedal Louis e, Michel veľmi správne, je to problém svetový, globálny. Sú to mladí ľudia, ktorí, ktorých najímajú salafisti nielen v Európe, v Holandsku, Francúzsku, ale aj v Tunisku, v Egypte, aby išli bojovať do Sýrie. Ako chcete, aby sa to skončilo, ak nespravíme raz navždy niečo a nezastavíme e, salafistov v Mali a v okolí Mali, pretože naozaj je to regionálna otázka. Ako chcete, aby sa to zastavilo, keď naďalej neroz, nerozšírime a nebudeme podporovať politiku rozvoja e, pre susedské krajiny aj pre krajiny Sahelu? V Holandsku u nás sa hovorí naozaj škandalozne podľa mňa o určitých veciach. E, tento prejavy sú zamerané na um, také potlačenie významu rozvoja. Hovorí sa tu o izolovanosti akoby pre naše záujmy. Ja vôbec nechápem Európsku úniu ani členské štáty, ktoré takto vyprávajú, pretože si sami sebe ubližujeme. Pani Gres? Ďakujem pekne za udelenie slova. Možno mm, budem hovoriť trošku inak, pretože som francúzska. Samozrejme, chcem sa poďakovať vystupujúcim, ale aj zároveň by som chcela e, zareagovať a položiť zo pár otázok. Ja nie som presvedčená o tom, že moja krajina je filantropistickou. Ja si myslím, že keď Francúzsko zasiahlo v Mali, tak to nebolo náhodou. Nie záujem Francúzska? E, nemá Francúzsko záujem o stabilitu v regióne, v celom širokom regióne. Jednoducho preto, že v regióne sú určité prvotné suroviny, urán, mimochodom, od ktorého sme úplne závislí a pre náš atomový priemysel, pre atomové elektrárne. Čiže aj to treba mať na pamäti. Nejde tu iba o zásah, pretože e, tam pôsobia islamisti. Ak by sme nepotrebovali tieto suroviny, určite by sme sa tam tak neponáhľali rovnakým spôsobom a nešli by sme chrániť stabilitu regiónu. Aspoň to je otázka, ktorá v tom zohráva úlohu. Takisto by som chcela položiť otázku na kolegov, ktorí boli v Mali Aké sú požiadavky e, malijskej armády? Stále viac sa hovorí o tom, že e, táto armáda potláča Tuaregov. E, ďalej, hovorili ste o termíne volieb a už technických otázkach e, voľby. Ja teda nie som žiadnou odborníčkou na Mali, to poviem rovno, ale viem, že od 90. rokov tu boli voľby, bola tam chvíľu demokracia, potom nie, ale stále počúvam, že Mali bola akýmsi demokratickým alebo modelom demokracie v Afrike. A pritom um, ten hospodársky rozvoj nejak nenasledoval za tou demokraciou, chudoba pretrvávala a nakoniec v podstate tento malý rozvoj viedol k tomu, že sa tam presadili extrémisti a došlo k štátnemu prevratu kladiem otázky, pretože nemám odpovede. Nepredpokladám, že mám odpovede na tieto otázky. Neviem, či stačí spraviť nové voľby, aby sa legitimizovali nové orgány. Neviem, nedostaneme sa do tej istej situácie, v akej sme teraz. Nebolo by lepšie zamysleť sa nad tým, aby sa spravila najprv nejaká bilancia tohto obdobia, aby sa spravila bilancia toho, čo fungovalo, čo nefungovalo spraviť analýzu politicko-ekonomickú, spraviť analýzu zdrojov verejných príjmov, ako financovať školstvo, zdravotníctvo, mať koherentný plán všetkých politik. Takže chcela som položiť všetky tieto otázky. Určite si všetci uvedomujeme, mm, že to nie je také ľahké. Bola som eh, v volebných misiách Inde áno, samozrejme, je dobre mať voľby, ale netreba najprv zvážiť interné otázky, netreba ich riešiť inak položením si tých správnych otázok. Ďakujem pekne. Pani Kajzer, máte slovo. Merci, madame la présidente, mais sont les Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. To sú, čo sú to správne odpovede? To je pre mňa otázka. Čo sú to skutočne tie správne otázky, ktoré by sme sa mali pýtať? Aké riešenia by sme sa mali snažiť nájsť. Jedna vec je, a to môžem povedať, nadväznosti na to, čo povedal Louis Michel, je ťažké tu zatvárať oči pred nejakým premiesnením rizika. Hovoril si tu o islamistických skupinách, o všetkých týchto problémoch, ale celé to súvisí s Líbiou. Človek sa môže pýtať v kontexte tej intervencie, že tu sa tu snaží riešiť túto situáciu. Teraz sa títo zbúrenci jednoducho presunuli do Mali, zmizli tam zbranie a ja som sa vtedy sama pýtala priateľov, ktorí mali blízko vtedajšej moci a povedali, že jednoducho nemali právo moc zasiahnuť nejako na hraniciach, takže treba povedať, že v tejto časti sveta, a myslím si, že Mali je v tomto kontexte symbolické, dochádza k presúvaniu rizik a bude to jednoducho pokračovať s terorizmom aj ďalej. Alžírsko, Burkina Faso, je to celý región, ktorý je labilný. A my sme tu vytvorili stratégiu pre oblasť Sahelu v roku 2011. Trvalo veľmi dlho, pokým sa implementovala, ale v poriadku. Prijali sme tu aspoň nejaké smerovanie pre tento región, pokiaľ ide o rozvoj, pokiaľ ide o boj proti obchodu s omamnými látkami. My sme to do istej miery predvídali, ale pokiaľ ide o ten posun, pokiaľ ide o ten transfer tých rizík, to je jednoducho ťažké obsiahnuť. A my vieme, že ak sa nám to podarí v Mali, tak to jednoducho sa bude eskalovať v inej oblasti. Ja si osobne myslím to, že tu jednoducho ide o nové vojny, ktoré tu zažívame. Ide tu o nové formy útokov, ktorým musíme čeliť. Samozrejme, treba vyriešiť otázku Mali a ja v plnej miere súhlasím s tou myšlienkou nových volieb, ale treba povedať, že my sme urobili, my sme odstránili iba tú špičku ľadovca, a nakoľko je tu dopyt, dopyt po drogách, dopyt po obchodovaní s ľuďmi, tak teroristi jednoducho sa presunú na iné miesto a nepodarí sa nám presunúť nejako, zaznamenať nejaký veľký pokrok, pokiaľ ide o riešenie. A ja mám dosť veľké obavy, pokiaľ ide tú situáciu. A e, Otázka, či to Holand urobil preto, že sa Sarkozy objavil v Líbii a zase on sa chcel ukázať v inej krajine to vôbec nie je teraz zaujímavé. Naši priatelia jednoducho rok žiadali pomoc, pokým sa do istej miery pohla, pohlo Francúzsko. Takže to je takisto niečo, na čo nesmieme zabúdať. A ďalšia vec, možno sa pýtam naivne, ale súhlasím s tým, že ešte uvidíme tento človek, čo dokáže, pretože je, je síce mladý, bol už predsedom vlády, nechá to iba tak, ale bude tu moment, kedy urobí určitý zvrat a my nevieme, že čo urobí. Avšak v kontexte budúcich volieb je tu otázka, že akú úlohu podľa teba môže zohrať to, či Sanego, respektíve akú úlohu, alebo aké obavy môže vytvoriť tento človek. Ako som už povedala, nové typy vojen, Neboli sme veľmi úspešní a preto je tu ten konkrétny problém. len sa chcem spýtať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ten slovo pán Görenc. Ja nechcem byť teraz veľmi prísny, pokiaľ ide o Francúzsko, ale Veronika tu pripomenula tú skutočnosť, že mali, občania mali, žiadali pomoc a keď už bolo celkom jasné, že dohoda na úrovni Rady bezpečnosti nebude dostatočne operatívna, pretože vojenské síly západnej Afriky jednoducho nie sú pripravené, tak musela zasiah- muselo zasiahnuť Francúzsko, pretože tu nebola iná možnosť. Môžeme sa pýtať aj iné otázky, že koho motivujú aké záujmy, ale kto sa tam vyberie z egoistických dôvodov, je predsa len teda niekto, kto tam je a kde sú teda altruisti. Ak nemôže riešiť otázku egoista a altruista sa zase to nezaujíma, tak by to neriešil nikto. Ja viem, že situácia vôbec nie je dokonalá, ale to, čo ma znepokojuje viac, je skôr to, že z dlhodobého hľadiska je ťažké predstaviť si nejaké udržateľné riešenie. V regióne Kidalu, ja to tam celkom dobre poznám, viem, že udržateľnosť riešení závisí od miery zodpovedného postupu alebo prístupu Tuaregov, pretože Tuaregovia sú, Tuaregovia sú kľúčovými tvorcami celých celej politickej situácie v tejto situácii, v tento regióne a musia, musia to zareagovať aj vláda. To je jedna z foriem, ktorú treba brať na vedomie. V tomto kontexte má pravdu Louis Michel. Ja Skutočne som veľmi vďačný za tú analýzu, ktorú nám tu prezentoval. Treba podporovať regionálne riešenie. A tie problémy, ktoré tu odzneli, ktoré sú reálne a ktoré sa ešte dostavia, upozorňovala nakoniec na ne aj Veronika Kaiser, ten problém súvisí predovšetkým s tou regionálnou dimenziou. Avšak dojemné zostáva to, že Afričania sa inšpirujú s európskym modelom, ktorý nefunguje. Inšpirujú sa s európskou solidaritou, tými základnými princípami, ktoré sú vlastne tým piedestálom európskej integrácie, ale to je model, ktorý už prestal fungovať. Európa nie je veľmi hrdá sama na seba a preto naše nádeje spočívajú na tých krajinách, ktoré sú ochotné zobrať na seba zodpovednosť v tých oblastiach, kde Európa ako celok nie je ochotná alebo schopná reagovať. Neviem, či si Luis videl v Mali, či zaznamenal nejaké postrehy, ktoré by mohli mi ponúknuť odpoveď na moju otázku. Takže ak sa pozrieme na nejakú časovú os, kde, kedy sa tu dá očakávať nejaké reálne prebratie zodpovednosti zo strany armád v tomto regióne? Ako vieme, je tam prítomný už čat, ale má problémy so zásobovaním. A kto sa teda snaží riešiť tieto problémy? Myslím, že to sú problémy, ktoré by Afričania mohli vyriešiť aj sami, možno s logistickou pomocou únie. A, ale to by bol zasa iba ďalší začiatok. Takže takéto riešenia si vyžadujú skutočne solidné partnerstvo medzi Európskou úrovňou, úniou a týmto regiónom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo SVČ. Pán Pie Kristof Šaclis sa vás. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa vyjadrím pár slovami o rozhodnutí Európskej únie. Európska únia prijala toto rozhodnutie kolektívne a takisto sa budem venovať aj niektorým bodom, ktoré tu ozneli v rámci diskusie a zahrnem do toho aj regionálnu dimenziu a stratégiu pre oblasť Sahelu. Od spustenia vojenských operácií 10. 11. januára tohto roku, ako aj od prijatia tej cestovnej mapy na konci januára zo strany vlády v Mali a národným zhráždením, tak odtedy Európska únia prijala viacero rozhodnutí, ktoré implementuje, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť rozvoja. V tejto oblasti členské štáty sa rozhodli postupne obnoviť rozvojovú pomoc, ktorá by sa prejavila vo forme balíčka až vo výške zhruba 250 miliónov eur. To je veľmi významná rozpočtová podpora, ktorej cieľom je pomôcť vláde v Mali, aby obnovila svoju funkciu na celom území, aby táto vláda poskytovala skutočne základné verejné služby, a to na územiach, ktoré boli oslobodené od turistické okupácie. Zároveň sme prijali aj súbor opatrení, nástroja stability, tak v tom zmysle by sme mohli viesť krátkodobé aktivity v rámci viacerých oblastí, vrátane stabilizácie podpory, na to, aby sa tam udržal teda poriadok a boj s kriminalitou. To je teda v oblasti rozvoja. Pokiaľ ide o bezpečnosť, viacero rečníkov tu už hovorilo o našej podpore pre africkú misiu pre stabilizu Mali. To je krátkodobá forma podpory, je to 50 miliónov eur v rámci vyhlásenia komisára Pivaxa na konferencii darcov, ktorú usporiadala Africká únia v januári. A týchto 50 miliónov eur má slúžiť na to, aby sa financovali žoldy vojakov priamo v teréne, to znamená vrátanie tých vojakov, ktorí sú tam z Čadu, ktorí vlastne spadajú pod velenie Africkej únie. Tieto finančné prostriedky budú k dispozícii tým krajinám, ktoré poskytli jednotky alebo poskytnú jednotky do polovice apríla, ale to financovanie bude vlastne spätné v tom zmysle, že tie krajiny, ktoré poskytli armádu, mm, dostanú tie finančné prostriedky, ale súvisí to s logistickými operačnými problémami. Africké vojska sú na úrovni 6200 vojakov v Mali, z toho 2000 vojakov z Čadu. A to sú dosť veľké vojenské jednotky a treba povedať, že ich počet ešte narastie v nasledujúcom období, takže malo by sa dostať až na úroveň 9500 vojakov. V tomto zmysle treba povedať, že podpora únie v tomto kontexte ešte nie je predvídateľná a dostatočná z dobeho hľadiska, preto treba prijať uznesenie zo strany Rady bezpečnosti, aby tieto táto stabilizačná misia skutočne bola misiou, ktorá bude stabilizačnou misiou na úrovni OSN. Z krátkodobej perspektívy, pokiaľ ide o bezpečnosť, tak tu Európska únia zahájila misiu mm, v rámci PSDC a táto misia by sa nebola mohla konať, ak by tu sa neboli zaangažovali jednotlivé členské štáty alebo ak by tu nebola nejaká kolektívna angažovanosť. Táto misia bude môcť spustiť vzdelávanie vojakov mali v tých termínoch, ktoré boli stanovené, pretože vlastne všetky tie jednotky, ktoré boli potrebné, boli poskytnuté. Tak je dôležité, že všetky členské štáty podporujú túto operáciu. A pokiaľ ide o politické aspekty, tak tam treba povedať, že berieme na vedomie prijatie cestovnej mapy, takisto berieme na vedomie prijatie uznesenia, ktoré hovorí o vytvorení výboru pre zmierenie a dialog. Európska únia na tejto úrovni obnovuje dialog s vládou 18. februára, takže to posilňuje našu pozíciu. My uznávame prechodnú vládu ako legitímnu vládu v Mali. My zastávame názor, že táto vláda a prezident Traore skutočne predstavujú tú ústavnú kontinuitu a v tomto kontexte budeme môcť pokračovať v politickom dialogu bez toho, že by sme museli v minulom roku uplatniť článok 96. A pokiaľ ide o ďalšie operatívne aspekty, o ktorých sa tu hovorilo, tak poprvé, tie excesy vlády v Mali, áno, my veľmi pozorne sledujeme tieto eh, obvinenia, ktoré tu boli v tých oslobodených zónach Mali tie obvinenia alebo skutky, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu stability v Mali z dlhodobej perspektívy, e, tie nás pomkla k tomu, aby sme viedli konzultácie tak na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré sú zastúpené v Mali alebo ktoré Mali navštevujú a zároveň aj kolektívne za Európsku úniu v rámci článku 8 z Kotonu. Okrem toho kladieme dôraz aj na to, aby medzinárodné spoločenstvo čo možno najskôr rozmiestnilo pozorovateľov. Africká únia sa k tomu takisto zaviazala. Máme tu nezávislých pozorovateľov verejne, občanskej verejnosti, títo budú rozmiestnení v najbližšom období. Pokiaľ ide o voľby, časový plán poznáme. Je to príloha cestovnej mapy, ktorá bola prijatá vládou v Mali a národným zhromaždením, takže voľby by mali byť v júli a Európska únia sa zaviazala, že poskytne podporu, pokiaľ ide o realizáciu volieb, v tom smysle, aby sa tento časový harmonogram volieb dodržal. Vyslali sme takisto preskumnú misiu, pokiaľ ide o prípravu pozorovateľskej misie. A na poslednej rade ministrov zahraničných záležitostí členské štáty pripomenuli, že dodržanie tohto časového plánu je základom dôveryhodnosti toho transformačného procesu ako celku. Takže my dúfame, že ten časový plán a predovšetkým ten cieľ uskutočniť voľby v júli je kľúčovým v kontexte celkovej situácie. A pokiaľ ide o rezolúciu Rady bezpečnosti, potajomník OSN pán Müller viedol prieskumnú misiu do Mali minulý týždeň, predloží správu Rade bezpečnosti 25. marca a tie konzultácie, ktoré z toho vyplynú, by mali viesť k prijatiu rezolúcie, aby sa vytvorila stabilizačná misia do polovice apríla. A pokiaľ ide o ten regionálny aspekt, a tam sme mi pripomenuli, existenciu Európskej únie. Presahel predovšetkým so zameraním sa na bezpečnosť. Je to ťažšie pre dosiahnutie európskeho konsenzu a porozumenie tejto krízy. Bolo to dôležité pre získanie nových prostriedkov zo strany Fondu pre stabilitu a na Rade ministrov zahraničných vecí bude predložená správa o tejto stratégii. No už teraz je jasné, že členské štáty nás vyzvali už na minulých radách ministrov zahraničných vecí, aby sme zintenzívnili plnenie tejto stratégie a v blízkej budúcnosti budeme uvažovať o rozšírení aktivít na určité ďalšie štáty, ktorých sa týka regionálna kríza vrátane Burkina Faso, Čadu a Senegalu. Michel, vous avez la parole pour... Ďakujem. Pán Michel, máte slovo na záver? Uh, je n'ai pas envie d'approfond... Ako viete, nechce sami zachádzať do podrobností motivácie Francúzska, prečo posúdila, že je vhodné zasiahnuť je mi ľúto, mám pocit, že to nemá nič e, s tým spoločného, pretože kedykoľvek nejaký štát zasiahne v Afrike, európsky štát, tak hneď je podozrivá z tých najčiernejších dôvodov. Ja som naivný človek, ja som povedal, že čisté je všetko čisté a ja považujem dôvody pána Olanda za dobré dôvody a úprimne povedať, je mi to jedna. Pre mňa je dôležité, či táto iniciatíva Francúzska zmení situáciu. A to nemôže nikto poprieť, že to zásadne mení situáciu, nielen v Mali. Keby sa Európska únia angažovala ako celok v tejto zóne, tak by sme mohli trvalo zlomiť fundamentalistov, ktoré sú veľmi nebezpečný a všade sa tam rozvíjajú a vyriešil by to celý problém presunú toho problému ďalej, o ktorom ste hovorili. Takže toľko. A ešte pár slov k Tuaregom. Ja viem, že táto téma bola veľakrát využitá, zneužitá, použitá. Každá menšina vyvoláva isté emócie, dobrých a úprimných ľudí. Tuaregovia predstavujú menej ako 2% obyvateľstva Mali. Okrem toho, Tuaregovia majú niekoľko problémov. Majú 85% väčšinu len v Kidalu, ináč ich je veľmi málo. A v Kidalu je problém kultúrno-historický. Spoločnosť Tuaregov alebo ich obec v podstate má takú feudálnu hierarchiu. Ja to neodsudzujem. Neverte to zle, nie je to žiadna urážka. Takto to tam jednoducho funguje. Takže je to klanová, kastová spoločnosť a v Kidel to nechápeme, že pre Kidel sa Francúzi snažili dobiť Kidel jemne a snažili sa o dialog s tzv. nepriateľom číslo 1. Tomu možno rozumieť, pretože Menela má celú základňu v Kidelu a to je jedna rodina Tuaregov, ktorá v Kidelu drží moc a chce si uchovať a bojuje s inou rodinou, ktorá sa jej snaží vziať miesto. Takže problém Tuaregov je veľmi zložitý a čo sa týka excesov voči Tuaregom, k tomu by som sa ďalej nevyjadroval. A ak chcete, ak Sanago má prevziať moc v Mali, musia sa odložiť voľby. To znamená urobiť to tak, ako navrhujete s tým ustanovujúcim zhromaždením. No a vysvetlite mi, v čom by ustanovujúce zhromaždenie bolo lepšie ako voľby. Tomu nerozumiem. Ustanovujúce zhromaždenie bude ustanovené s radou nejakých zástupcov, ktorí boli menovaní bez e, akékoľvek legitimnosti, takže myslím, že najlepšie, čo najrychlejšie usporiadať voľby. Mal som isté pochybnosti o ich schopnosti usporiadať voľby, keď som sa zišiel s riaditeľom pre volebné otázky a s ministrom pre územnú správu a s predsedom pre asiny a potom som sa ukludnil, pretože registrácia voličov je prakticky hotová. Je to biometrická registrácia, je to pomerne dobre urobené. Ostáva len otázka, ako usporiadať voľby utečencov. Pri prezidentských voľbách to nie je problém, ale Druhý problém spočíva v tom, že vzhľadom na ten konflikt, ktorý je otvorený, mnohá miestna, veľká miestna samozpráva vlastne v mnohých miestach neexistuje. Čiže áno, e, ide o to, aby sa e, e, dostali naspäť do práce, ale ešte len proces prebieha. Áno, máte pravdu. Tá otázka, ktorá tu zaznela, je dobrá. Mali bola považovaná ako dobrým príkladom, dobrým žiakom v Afrike jednohlasne a my sme to tak nevnímali, ja osobne predsa len poznám túto krajinu, ja som to takto nevnímal. Ja mám pocit, že dnes hovoríme, že Mali bola demokraciou takou v podstate len predstieranou oficiálne, formálne, striedali sa tam pri moci rôzne a tak ďalej. Čiže v tejto súvislosti poviem, že musíme vážiť slova Hovoril som skôr o regionálnych otázkach. Mám pocit, že v určitom okamihu je veľmi dôležité e, zamyslieť sa nad tým, ako sa spravíme, správame nejakých krajinám Alžírsko alebo Mauretánsko, aký je prístup k týmto otázkam. Ak máte predsa len taký <laughs> zvedavý prístup, by som dala povedať, zvláštny prístup, ako by sme sa cítili vinní Áno, teraz je to lepšie, pretože Francúzi sú tam, takže je ťažké, aby sa oni pušťali do takýchto hier. Ale objektívne ja, ktorý to sledujem už hodne dlho, predsa len si myslím, že to je niečo, čo je potrebné ešte ďalej preskúmať. Úplne povedané, ak mám jednu jedinú prioritu, dobre, položili ste otázky, takže snažím sa na ne odpovedať. Myslím si, že je potrebné zorganizovať voľby čo najskôr Určite nebudeme mať na 100% dokonalé voľby, možno aj na 90% nebudú do- dobré, ale Ide o to, aby ľudia sa mohli premiestniť, aby mohli sa zúčastniť volieb. Ak budeme čakať, tak dáme priestor všetkým negatívnym záporným silám a ak dáte čas všetkým záporným silám, tak sa všetky tie francúzske iniciatívy budú úplne zbytočné. Podľa mňa. A to presunutie rizik, no s tým úplne súhlasím. Áno, otázka Líbie a jej budúcnosti. Áno, určite si spomínáš, mali sme stretnutie paritárneho parlamentného zhromaždenia. V tom čase sa ešte vôbec nehovorilo o nejakom štátnom prevate a ničom podobnom. Oni nám povedali, uvidíte, že tu bude problém, pretože oni to vedeli, oni to cítili, že už sú tam nejaké vzťahy medzi obchodníkmi s ľuďmi, s drogami, s fundamentalistami a tak ďalej, už vedeli, že sa tam niečo chystá a mali pravdu. Takže áno, je pravdou. Stratégia pre Sahel, no ja si myslím, že tým nič nevyriešime, ak nebudeme mať globálnu stratégiu pre celý región, ako som už povedal. A potom, čo sa týka... No dobré, otázka, ktorú položil Charles. A to, na tom skončím. Čo môžeme očakávať? Povedzme, že armáda v Mali bude dostatočne zreformovaná na to, aby mohla byť funkčná. Ja si myslím, že sa nedá tak e, rýchlo. A myslím, že CDAO to je naozaj veľmi dôležitá organizácia, ale myslím si, že CDAO momentálne, aspoň teda moje pocity, ja som nehovoril tam priamo, ale keď sme si hovorili o CDAO, dobre, CDAO ako by som to povedal, je veľmi dôležitá, je dôležité oceniť, podporiť a tak ďalej, ale tvári sa ako keby na Francúzsku záležalo, čiže naozaj sa tak publicisticky správa, robí všetko preto, aby sa dobre predali, aby boli vytvorené podmienky. Áno, samozrejme chce preziať miesto medzinárodného spoločenstva, ktoré je momentálne je nedostatočne zastúpené, pretože Francúzsko samotné tam nestačí. Je potrebné to financovať, už čiastočne ho financujeme, potrebujeme ich e, vyškoliť, pretože je dôležité, aby predsa len sme im dali nejakú formu. Takže ja si myslím, že na to je potrebný čas, aby sa zreformovala armáda v Mali. Je tu problém e, starý pred pretože mm, nám povedali, dobre, nemali sme štruktúru, nemali sme poriadnu armádu. Myslím si, že podľa mňa, ak naozaj problémy ako Tuaregovia, ak chceme riešiť tieto otázky, musíme v každom prípade hovoriť o federalizme, ale môžeme užitočne hovoriť o decentralizácii. Myslím si, že decentralizácia áno, decentralizácia tých eh, miestnych spoločenstiev. Myslím, že takýmto spôsobom môžeme rozvinúť proces eh, rozvoja pre všetkým v polnohospodárstve. Tu je ten problém, že eh, v podstate podľa mňa základ rozvoja by mal ísť cez komunikáciu, cez cesty, cez komunikácie nielen v Mali, ale aj e, vzhľadom na okolitý región. Takže, pani predsednička, pokúsil som sa zareagovať na otázky. Samozrejme, dal by sa o tom hovoriť oveľa dlhšie. Pani Gres, e, môžete vystúpiť, ale veľmi e, rýchlo. Myslím si, že ste ma dobre nepochopili. Ja som nepovedala, že situácia by bola lepšia, keby tam Francúzsko nezasiahlo. Ja som to nepovedala. A ja samozrejme Určite by to bolo veľa horšie, ako je to teraz tá situácia v Bamako, ale zopakujem to, čo som povedala, alebo ešte stále som nedostala odpoveď v tejto diskusii na moju otázku. Vojenské riešenie plus voľby to nevyrieši otázku rozvoja chudoby v Mali, ktorá viedla k tejto situácii. To znamená, ja si myslím, že tie isté príčiny vedú k tým istým dôsledkom a tie Mm, nemám pocit, že keď v podstate to tam vyčistíme obrazne povedané, všetko sa začne od znova. To som chcela povedať, že áno, keď máte horúčku, tak môžete rozbiť eh, teplomer, ale tým nevyriešite zásadný problém. Áno, končíme túto diskusiu. Áno, sú tu evidentné otázky, na ktoré evidentne odpovedám. Áno, samozrejme, evidentne máte pravdu. Ja som nepovedal, že to, že ak tu budú voľby a ak sa to očistí krajina od fundamentalistov, že to nahradí rozvoj. Ale myslím si, že to je predpoklad. Myslím si, že ak nemáte aspoň trošku politickej stability a určitú bezpečnosť, tak nemôžeme vôbec hovoriť o rozvoji. To je také jednoduché. Áno, súhlasím s vami, samozrejme, ale predsa len treba niečím začať. Ja sa jednoducho snažím, ja, no, no ja vám absurdne odpoviem. Predstavme si, ako by to vyzeralo, že by celý ten región, nielen v Mali, ale v celom tom regióne, ako by to vyzeralo, keby Francúzsko nezasiahlo. To je odpoveď na vašu otázku. Áno, je tu predpoklad, ak dáme fundamentalistom miesto, myslím si, že tam treba ísť do terénu, do terénu a počúvať ľudí, aby sme vedeli naozaj, aká je vážna tá situácia. Pretože keď je tu keď sa tu nanúcuje šaria, keď e, sa ženám odtínajú ruky a podobne, to je niečo neuveriteľné. Áno, súhlasím s vami, že treba o nie, niečo robiť, áno, hovoríme o rozvoji, nemal som čas o tom hovoriť, ale všetko to je otázka infraštruktúry, transferu technológií, v voľnohospodárstve predovšetkým, áno, o tom sme už hovorili. Čiže treba mať plán aj v tejto oblasti, áno, samozrejme s tým súhlasím. Ja si myslím, že by sme mohli ešte veľmi dlho pokračovať a hovoriť o malých ale už sme naozaj veľmi, veľmi prekročili náš časový rámec. Mali sme naozaj veľmi vášnivú a dôležitú diskusiu, občas aspoň. Ja som veľmi rada, že sa ste takí mnohí zúčastnili. uh, zúčastnili tejto diskusie. Malkedy máme zasadnutie s takým vysokým počtom účastníkov. Pán Berman ma požiadal, o slovo na 2-3 minútky. E, chce nám niečo oznámiť. Nie len 2-3 minútky, 30 sekúnd stačí. Skôr ako budeme rokovať in kamera. Nie, nebudeme? Áno, predsa len budeme, dobre. Čiže za 30 sekúnd chcem povedať len toľko, že my parlament v rokovaniach o nástroji rozvojovej spolupráce my máme jasné naše požiadavky, jasne hovoríme o tom, čo chceme. A ide o to, aby sme to nejak nezdržiavali veľmi. Rada. Kvôli rade strácame veľa času, pretože tam nie je jednoznačnosť. Je ťažké také niečo akceptovať, musíme rokovať a nájsť nejaké riešenie, ako sa z toho dostať, pretože je dôležité, aby do, po, roku, po decembri 2013 pokračovala rozvojová pomoc. Komisia nám povedala, že potrebe vypracovať neoficiálny dokument, ktorý je veľmi užitočný, prišiel neskoro, ale veľmi užitočný. Je to základ pre rokovaní. Čo čaká? Na čo čaká rada? Aby sme sa posunuli vpred. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Vážený pán spravodajca, to je veľmi dôležitý nástroj pre nás všetkých a prejdeme teraz na bod 17 nášho programu. Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom. Naozaj sme veľa času doteraz už minuli, ale predsa len si dáme 5 minút aj na túto dôležitú otázku. Ja sama sebe udelím slovo, keďže som spravodajkyňou tohto stanoviska. Niektorí z vás viete, že táto otázka je pre mňa mimoriadne dôležitá, leží mi na srdci už veľmi dlho. A nie, určite mám na to dôvod. Táto téma je veľmi dôležitá. V posledných rokoch e, je stále dôležitejšia. Tisíc miliard predstavujú ročné straty štátov, to znamená 2000 eur na európskeho občania sú straty cez daňové úniky. A samozrejme, aj pre nás, aj pre chudobné krajiny to významným spôsobom brzdí rozvoj. Takisto je tu problém finančných tokov, nezákonných finančných tokov už sme dnes ráno mali tu pána Bakera, ktorý ho, e, Global Financial Integrity, ktorý hovoril o tom, že asi 8 dolárov nezákonných e, na 1 dolár oficiálny, čo pošleme, je to asi 8 dolárov, ktoré sa presúvajú z hľadiska nezákonných finančných tokov. Sú to veci, ktoré E, sú zdokumentované danou štúdiou a zdá sa, že tento jav sa skôr posilňuje ako oslabuje. Chudobné krajiny prispievajú desaťnásobne viac e, do rozvinutých krajín, ako my im prispievame našou pomocou. Chcela by som takisto zdôrazniť, že Francúzsko a Norsko momentálne financujú štúdiu OECD. E, vytvorila sa Task Force. E, sú to akoby kontroly daní bez hraníc, ktoré majú pomôcť rozvojovým krajinám vysledovať daňové úniky a umožniť im tak zvýšiť vlastné zdroje a lepšie, spravodlivejšie a efektívnejšie vyberať dane. Vieme, že výmeny spravodajských finančných informácií je už starý, starý boj vieme, že Európa má smernice, o ktoré hovoria o automatickej výmene informácií a neexistuje iný spôsob ako automatická výmena informácií medzi všetkými krajinami. A my by sme mali podporovať v rámci multilaterálnych dohôd E, práve takéto riešenie a malo by to byť riešenie záväzné. Chcem sa poďakovať komisii za to, že pracuje na tejto automatickej výmene informácií. OECD sa rozhodlo pre bilaterálne riešenie a to vlastne čiastočne spôsobuje problém. Nie je to riešenie, je to problém. Je to práve v dôvodov existencie týchto bilaterálnych e, dohôd, že e, podniky e, v podstate robia takú daňovú turistiku a e, hľadajú e, daňovú optimalizáciu a robia daňové úniky vo veľkom. Takisto by sme mali podávať správy podľa jednotlivých krajín, country by country reporting, aby sme mali väčšiu mieru transparentnosti. Dnes do poludnia sme si vypočuli, že nezákonné finančné toky. 65 eh, týchto nezákonných tokov za sú zodpovedné veľké podniky a eh, veľké percento mm, trestnej činnosti takisto súvisí s veľkými nadnárodnými podnikmi. Máme právo vedieť, s kým máme dočinenia a musíme mať v rámci Európskej únie ustanovenia, ktoré by boli ekvivalentami toho, čo spravili Američania v rámci svojho zákona, kedy zakázali spoločnosti, ktoré, u ktorých nepoznáme uh, fyzickú osobu, ktorá za nimi stojí. Ako vždy, a toto stanovisko má množstvo pozmeňujúcich návrhov. Ja takisto predložím určité pozmeňujúce návrhy, aby sa tá správa ešte dopracovala. Ale to poznáte. Poznáte tieto obmedzenia, v rámci ktorých fungujeme. Takže takto som stručne predstavila tie najzákladnejšie body tohto stanoviska. To znamená e, pre výbor Ekon Nikto sa nehlási do tejto diskusie. To je téma, o ktorej sme už dnes dopoludňa hodne hovorili. Takže Dám slovo komisii, Európskej komisii. Ste tu traja. Je na vás, aby ste sa rozhodli, kto vystúpi. Ak nie, ak sa nevystúpite, tak e, to budem brať tak, že úplne so mnou súhlasíte a že tú legislatívu, ktorú čakáme v jeseni, bude obsahovať presne toho toto povinnú registráciu e, správy podľa jednotlivých krajín na automatickú zmenu informácií. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítame záujem výboru DV o návrhy komisie vo veci boja proti daňovým podvodom a únikom Myslíme, že toto je problém, ktorý určite sa neobmedzuje eh, len na územie EU a náš akčný plán obsahuje súbor opatrení, ktoré sa netýkajú len našich členských štátov, ale aj krokov, ktoré považujeme za potrebné na medzinárodnej úrovni. A osobitne mám na mysli odporúčania, ktoré sme predložili spolu s eh, akčným plánom, ktoré sa zamerajú na, na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, ale tiež na podporu dobrého riadenia v daňovej oblasti a toto je osobitne smerované eh, iným štátom na svete vrátane daňových rajov. Tiež si uvedomujeme, že eh, pri podpore týchto princípov musíme ponúknuť pomoc štátom, ktoré by eh, chceli dosiahnuť tieto štandardy, môžu mať isté problémy s budovaním kapacít. A ponúkame našu pomoc týmto štátom, pretože si to ceníme a uvedomujeme, že aby sa naplnili tieto odporúčania o dobrom riadení v danej oblasti potrebujete na to riadnu administratívu. A vítame ako vás neprekvapí váš váš návrh na automatickú výmenu informácií. Ako ste už spomenuli, máme ehm, dobré skúsenosti s automatickou výmenou informácií na úrovni EU v kontexte smernice o úsporách a ehm, domňame sa, že toto je štandard, ktorý by sme radi rozvíjali na úrovni EU a ktorý by sme radi podporovali na medzinárodnej úrovni a vidíme tu isté pozbudzujúce znaky o tom, že táto téma sa tiež rieši mimo EU aj v OECD a to v dôsledku diskusí o tom e, americkom zákone o zahraničnej daňovej disciplíne, ktorý má veľa e, nedostatkov na e, priniesol do popredia otázku automatické výmeny informácií a vidíme, že teraz e, sa rozvíja debata o tomto štandarde a veľmi radi by sme k tomu prispeli a radi by sme priniesli naše skúsenosti do popredia na medzinárodnej úrovni a vítame vašu podporu a radi by sme to videli ako podporu pre prístup, ktorý my chceme uplatňovať na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, e, ja som z DG Taxud, ale naši kolegovia z DG Mark určite podporujú aj e, vašu prácu v vykazovaní informácií pre jednotlivé štáty a tiež e, zisťovanie informácií pre trastové fondy a ďalšie nástroje. To je asi všetko. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Mitchell. Ďakujem, pán Mitchell. Žiadal slovo. Ja budem hovoriť stručne, mali sme o tom diskusiu dnes ráno, no tiež e, sme hovorili o e, tejto veci e, v rámci Unie a nejako sa tu zmeriame na situáciu po MDG a v tej diskusii, čo sme dostali zo správy nášho kolegu, Chcem povedať, že mm, podporujem váš prístup. Je to vec, ktorú musím brať vážnejšie. Myslím, že už som predtým spomenul, keď sme o tom hovorili. Niekto prišiel mm, za mnou z Londýna vo výbore ekonom povedal, že jednoducho nebolo možné robiť e, projektové účtovníctvo mm, pre ťažobné spoločnosti. Samozrejme, je to možné, ale nechcú to robiť a nejako ich musíme na to upozorniť a povedať, že my žiadame od vás, aby ste mali inú etiku, takže máme veľa práce, aby sme dosiahli pokrok. A ja vás podporujem, vás, všeobec, vaše všeobecné snahy. A chcem povedať, že 16.30 v jeho dimenu hin je oslava e, Dňa svätého Patrika, a ste tam všetci pozvaní. At 18.30, sorry. Prepačte, 18.30. Donc, avant d'aller à la fête Saint-Patrick. Dobre, takže predtým, ako pôjdeme e, na oslavu Dňa Sv. Patrika, chcem povedať, že lehoda na predkladanie pozdňujúcich návrhov je 20. E, marca 18.00 a bude sa hlasovať o tom 23. E, apríla. Keď nemáte ďalšie otázky, tak naša ďalšia schôza bude v pondelok 20. apríla o 15.00 do 18.30 a 23. apríla od 9. do 12. a potom od 15. do 18.30. Takže tým pádom je ukončená naša schôdza a prajem vám pekný večer. Koordinátori budú pokračovať eh, o chvíľu.